drahé kolegyne, kolegovia, europoslanci a takisto poslanci z národných parlamentov, aj ostatní účastníci nášho semináru. Je mi potešením privítať vás na tretej časti nášho medziparlamentného stretnutia. V tejto časti sa budeme zaoberať otázkou zľahčenia situácie rodičov a detí. Toto je veľmi dôležitá citlivá vec, citlivá téma, mám tu čest ju e, za, teda uviesť a ide o ochranu práv detí. Stále viac e, ľudí a teda rodín nejakým spôsobom využíva mobilitu cezhraničnú a snaží sa v iných krajinách e, začať svoj život, snaží študovať alebo nejakým spôsobom usadiť. A často je s tým spájana, je s tým spájana nejaká tvorba alebo budovanie rodinných vzťahov a rodinej, rodinného zázemia v iných krajinách tejto súvislosti e, rastie aj počet e, medzinárodných zväzkov a teda aj oddelení, keď dochádza k takýmto situáciám, tak e, často sa rodinní členovia a príslušníci ocitajú v jednotlivých členských štátoch. V tejto súvislosti vznikajú problémy, pokiaľ ide o právo na starostlivosť o dieťa. V tých najhorších prípadoch môže vyústiť eh, takéto eh, rozdelenie alebo odluka eh, rodičov až v únos dieťaťa, alebo teda v odčlenenie násilné. Na úrovni EÚ pri bojovaní, pri boji proti takýmto únosom detí sme už zaznamenali významné pokroky. Schválili sme konkrétne právne akty a takisto aj stratégie Charta základných práv je už medzičasom právne záväzná a tá tvorí základnú bázu aj pre práva detí. V článku 24 sa hovorí, že dieťa má nárok na e, pravidelné kontakty k obom rodičom, jedine, že by to bolo v rozpore s jeho e, blahom. Takýto istý princíp sa vzťahuje aj pre náš hlavný právny nástroj, nariadenie, ktoré sa týka uznávania a implementácie veci v manželských záležitostiach. Týka sa to možnosti uchovať alebo prechovať teda kontakt s oboma rodičmi pre dieťa a takisto automatické uznávanie a posilnenie práva prístupu k dieťaťu v konkrétnom štáte. Okrem toho sa zdôrazňuje možnosť e, dať dieťaťu priestor patričný v rámci aj súdneho konania a takisto chráni e, toto nariadenie pred unosom detí Týmto pádom sa posunuje Hákský dohovor z 80. roku minulého storočia, ktorý sa týka niektorých občianských záležitostí a ochrana práv detí je jedna z hlavných snách Európskeho parlamentu. Preto sme zriadili úrad pre mediátora, pokiaľ ide o cezhraničné náležitosti, ktoré sa týkajú detí. Robenta Angelili je zodpovedná za vedenie tohto úradu a úloha pani Angelili spočíva v tom, aby e, došlo k dohode medzi oboma rodičmi, pričom vždy sú v popredí práva a záujmy dieťaťa. Predtým Európsky parlament už v roku 2008 v rámci uznesenia predniesol konkrétne návrhy, pokiaľ ide o túto oblasť. Toto uznesenie bolo odpovedou a reakciou na oznámenie komisie, pokiaľ ide o stratégiu na úrovni EÚ v súvislosti s právami dieťaťa prednedávnom petičný výbor parlamentu v reakcii na e, celú sériu výpisov k tejto téme vypracoval, respektíve e, zadal štúdiu, pokiaľ ide o zodpovednosť rodičovskú a takisto právo na prístup. E, mnohí z nás tu v parlamente sa veľmi venujú tejto téme a vypočujeme si aj mnohé hlasy nespokojných rodičov, ktorí sa vyjadrujú k tejto téme. Je tu mnoho problémov aj pokiaľ ide o právny výklad a je tu stále ešte veľa právnych medzier. V tejto súvislosti nám bude predstavený dnes viacero výsledkov konkrétnych. Čiže veľa sme už dosiahli na tomto poli, ale musíme ešte e, vynaložiť ďalšie úsilie, tak aby sme zlepšili právnu situáciu, aby sme uzavreli právne medzery a aby sme ten náš právny systém nastavili na nové situácie v rámci rodinných konštelácií. Tu hlavne ide o páry, ktoré majú problémy s plodnosťou, ktoré sa rozhodnú napríklad adopcie realizovať cezhranične alebo ktoré nejakým iným spôsobom naplňajú svoju túžbu po dieťati. Často sa stretávajú s veľkými prekážkami, pokiaľ ide o uznanie rodičovstva v inom členskom štáte. Napríklad nemôžu potom napríklad ani prihlasovať deti do škôl. Čiže existujú prípady, kde uznávanie adopcie nie je automaticky uznávané to v inom členskom štáte, pričom v jednom môže byť, alebo je spájane s dodatočnými prekážkami. Z tohto dôvodu je našou úlohou pre obe strany, tak pre rodičov ako aj pre deti, vytvoriť právnu istotu. Výbor pre občianske slobodu, slobody, právo a vnútorné záležitosti dal, respektíve zadal vypracovanie štúdie, ktorá sa týka cezhraničných aspektov ochrany detí v tejto súvislosti a o tom budeme dnes hovoriť. Ešte Pokiaľ ide o pokrok v reprodukčnej medicíne, tak to poskytlo, hm, poskytlo veľké možnosti, ako riešiť e, prípady neplodnosti. Čiže tie e, páry, ktorým sa nedarí e, normálnym spôsobom získať, alebo teda hm, prísť k dieťaťu, tak potom môžu to riešiť takýmito doplnkovými formami. E, našou úlohou je nejakým spôsobom rozpracovať aj túto oblasť a prijať ďalšie opatrenia, ktoré e, budú odstraňovať existujúce prekážky, ktoré existujú pre rodiny. Sonia Beck, ktorá tu sedí vedľa mňa, ktorá je poslankyňou Belgického parlamentu, e, tu by som rada privítala, ktorá bude tie podstatné pokroky prezentovať. Okrem toho by som ešte chcela srdečne privítať Robertu Agnelini z menovanej agentúry, ktorá bude e, otvárať rozpravu. Takisto chcem privítať rečníkov, ktorým čo skoro odovzdám slovo. Ešte raz ich chcem e, poprosiť, aby sa pridržali svojho rečníckého času 10 minút, tak aby sme nakoniec mali dosť času na diskusiu a ja budem veľmi pozorne sledovať dodržiavanie rečníckého času. Prvá téma, súčasná situácia pri uplatňovaní nového nariadenia Brusel 2, predovšetkým e, s ohľadom na cezhraničné vykonávanie rozhodnutí, ktoré sa týkajú detí. Pán Paolo Romano zo Švajčiarského inštitútu komparatívneho alebo právnej komparatistiky nám predstaví svoju štúdiu Rodičovská zodpovednosť, e, opatrovníctvo detí a práva na návštevu v prípadoch cezhraničného odlúčenia alebo odluky. Tak e, teraz nám teda predstaví túto tému. Nech sa páči, pán romano madame la présidente. Mesdames et messieurs, l'Institut suisse de droit... E, ďakujem pekne. Pani predsednička, e, Švajčiarsky inštitút komparatívneho práva dostal úlohu od Európskeho parlamentu, aby e, spravil výskum na poli rodičovských zodpovedností a práva prístupu v odlukách cezhraničných. Dnes túto správu budem prezentovať. Bola vypracovaná v apríli, je sprístupnená na stránke parlamentu a chceme sa vám poďakovať za zorganizovanie tejto schôdze. Boli sme vo veľmi úzkom kontakte s inštitúciami počas vypracovania tejto správy. My sme urobili také bilancovanie, pozreli sme sa na to, čo už bolo dosiahnuté na tomto poli a takisto sme prišli s tými odporúčaniami, pokiaľ ide o ďalší postup. Chcel by som sa podeliť o niektoré e, z tých parciálnych záverov správy. Brusel 2 bis e, je krokom vpred, pokiaľ ide o zjednodušovanie života, života našich občanov, pokiaľ ide o stanovenie jurisdikcie a takisto e, posúdenia obvyklého pobytu rodičov zodpovedných za dieťa v zmysle e, patričného rozhodnutia súdneho dvora z 2010 Toto je to rozhodnutie, ktoré je mm, podstatné z pohľadu riešenia tejto otázky, čiže obvyklý pobyt e, v rámci toho je zakomponovaný mechanizmus na justičnú, justičný prenos právomoci. V prípade e, Francúzska a Nemecka dochádza k mnohým takýmto žiadostiam o prevod, presun e, z jednej z dvoch strán rodičovských a nie vždy je však poskytnutá takáto možnosť. E, národná právomoc vníma ako potrebné e, ponechať e, toto rozhodovanie na národných sudcoch. Rozhodnutie Polského súdu z Katovi z roku 2008 hovorí o užitočnosti Čiže e, tento proces bol zjednodušený na základe nariadenia 44 a takisto nariadenie posilňuje opatrenia, e, ktoré sa týkajú boja proti no, násilnej odluke dieťaťa, takisto rozhodnutia, ktoré sa týkajú nenávratenia zo strany e, štátu, kde došlo k takémuto odlúčeniu násilného dieťaťa a je tu naviazané aj na rozhodnutia o repatriácii. Toto všetko sú veci, ktoré sú e, uplatniteľné v rámci celej EÚ a odvolací súd e, napríklad aj v prípade Bovse veľmi jasne povedal, ako sa veci majú. Čiže ide o práva na prístup a takisto európska vymáhateľnosť e, je zlepšená v tomto ohľade pokiaľ ide o národnú judikatúru a judikatúru súdneho dvora, pokiaľ ide o tieto posledné roky uplatňovania Bruselu VIS 2, môžeme povedať, že celkovo došlo k pozitívnemu využitiu Brusel 2. Je tam niekoľko ťažkostí v niektorých členských štátoch, ale súdny dvor dokázal alebo bol schopný E, nejakým spôsobom vyhľadiť tieto ťažkosti a je tam obrovský potenciál aj do budúcnosti. Avšak ochrana práv rodičov je vec, ktorú by bolo možné zlepšiť v niektorých oblastiach. A ja vám e, poskytnem niektoré skromné návrhy. Uznávanie, pokiaľ ide o opatrovníctvo, odmietnutie dať e, alebo nejakým spôsobom uznať takéto rozhodnutie keď sa pozriete na takéto odmietnutia, pozriete sa aj na národnú judikatúru, tak vidíte, že v prípadoch neuznania Ljubljanský Erich Schleswig Holstein rozhodnutie, kde bol odmietnuté rozhodnutie Milánskeho súdu, ktorý sa domnieval, že nebolo nevyhnutné poskytnúť e, súdne, súdny výsluch e, pre, pre dieťa toto môže ľahko viesť k, ku konfliktu rozhodnutí, kde štát, do ktorého je požadované uznanie rozhodnutia, cíti potrebu vydať nové rozhodnutie, ktoré nerešpektuje to pôvodné. A to samozrejme nepomáha e, riešeniu kolízie práv a ani riešeniu celkového prípadu. Rozsudky súdneho dvora to nám počiarkujú mnohých prípadoch e, vytvorenie oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je stiažované takýmito prípadmi. Napríklad nemecký prípad, e, kde francúzsky súd povie, e, že nie, teda, že neme, francúzske, francúzske úrady budú mať opatrovníctvo na dieťaťom, čo všetko to spôsobuje z pohľadu dieťaťa, z pohľadu jeho návštevy školy, školskej dochádzky a zdravotnej starostlivosti tu nejaká spravodlivosť na úrovni spoločenstva je popieraná, je to dokonca e, porušovanie základných práv, e, nie je tam prístup k spravodlivosti, malo by byť právo na jedno rozhodnutie, nie viac ako jedno rozhodnutie a určite by to nemalo byť viacero rozhodnutí, ktoré si odporujú navzájom. Nariadenie ide príliš ďaleko a zároveň nejde až tak ďaleko, ako by bolo požadované. Ako už povedala komisárka Redingová dnes ráno, v prípade, že mechanizmus uznávania bude rozšírený na všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú rodičovskej zodpovednosti, tak potom akékoľvek úradne potvrdené rozhodnutie, ktoré poskytuje práva na prístupu, tak e, malo byť validné a nespochybniteľné. Pozeráme sa na takéto dva mechanizmy, ktoré sú tu na relevantné. Keď sa pozriete na rozhodnutia, tak e, práva prístupu a práva opatrovníctva sú riešené rozdielne. Pokiaľ ide o slobodu pohybu, súčasný text Brusel 2 obsahuje e, rozdielne ustanovenia. prípade, že vznikajú takéto konflikty, tak sa musia obrátiť na patričnú komoru v rámci súdneho dvora. To je v článku 618 nášho občianského zákonníka vo Francúzsku. Ďalšia oblasť, ktorej som sa chcel dotknúť, sa týka spolupráce medzi sudcami, pokiaľ ide o udelovanie uznania rodičovských zodpovedností. Sú isté cezhraničné ťažkosti, v prípade, že máte rodičov, ktorí majú svoj pobyt v iných krajinách a ak, sa dieťa, ak dieťa má teda kontakt na obe krajiny, ešte stále nevyhnutné rozhodnúť, e, aká právomoc e, alebo aká jurisdikcia sa bude vzťahovať na dieťa. A súdca len v jednej krajine bude môcť prijať takéto rozhodnutie. Nie je možné, aby e, súdcovia vo všetkých krajinách disponovali e, možnosťou ísť takou, takou nejakou, ísť cestou Mm, vlastného rozhodovania. V Taliansku prípad Kolombo, o ktorom sa písalo veľmi veľa, e, nemecký sudca konal e, v záujme dieťaťa a konal teda v záujme štátu, v ktorom má byť realizovaná spravodlivosť. Keď sa ale pozriete na miesto obvyklého pobytu iného to druhého rodiča, tak potom by mal mať možnosť súdca v tomto štáte aspoň prezentovať svoje pripomienky, alebo mal by byť požiadaný o e, predloženie svojich pripomienok k situácii dieťaťa. Napríklad talianský sudca, e, sudca z krajiny obvyklého pobytu, mal by povedať, že nemecký sudca by mal zohľadňovať e, takýto rozmer prípadu v, tých, v tom odvodnení, v argumentácii nemecký sudca povedal, že je to vysosne nemecká, vylúčne nemecká záležitosť ale každopádne bola to oblasť, ktorá si vyžadovala aj príspevok talianského sudcu. A toto je vec, ktorú treba ďalej analyzovať. Musíme sa pozrieť teda na potenciál Európskej justičnej siete a to je potenciál, ktorý nebol dostatočne využitý. Čo už nariadenie má v tejto chvíli vo svojich ustanoveniach, tak to je možnosť justičného dialogu sú mechanizmy, ktoré sú súčasťou napríklad článku 15, tam je aj krížový odkaz, ktorý predpokladá, že príde k skutočnej výmene názorov medzi súdcami. Rozhodné právo, to je takisto vec, ktorá bola diskutovaná v kontexte rozvodov e, rozsia, v výraznom rozsahu, ale pokiaľ ide o rodičovskú zodpovednosť, tak tam je to veľmi rozmanité. V prípade, že príde k odluke, ľudí, ktorí nemajú uzavretý sňatok, e, tak je veľký rozdiel napríklad v nemeckej legislatíve a v talianskej e, legislatíve. V Nemecku opatrovníctvo na dieťaťom bude mať matka výlučné opatrovníctvo. 5. oktobra tohto roku e, súdny dvor vydal rozsudok v tejto súvislosti, ale pokiaľ ide o rozhodné právo v súvislosti s rodičovským rodičovskou zodpovednosťou, tak hákské rozhodnutie z 96. hovorí o tom, že má byť rozhodným právom právo krajiny pobytu za posledných 15 eh, rokov tu vznikla ale myšlienka, že rodičia by mali byť tí, ktorí rozhodnú o rozhodnom práve. Eh, to by si vyžadovalo veľmi prísny eh, rámec, ktorý by mal byť veľmi obmedzený, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a záujmy detí musia byť úplne na vrchu. Francúzsko v nemeckom prípade by už od momentu narodenia dieťaťa mali mm, rodičia možnosť rozhodnúť sa, ako, ako postupovať Dámy a páni, vidíme e, takýto trend, takýto trend vzniká a potvrdzuje to aj analýza Švajčiarského inštitútu. Ďakujem. E, dos, e, myslím si, že je tu naozaj pozitívna bilancia, aj teda keď súd nemohol všetky problémy vyriešiť. Spomnuli ste aj nemecké súdy. Áno, u nás sa naozaj veľmi zdôrazňuje právo matiek na starostlivosť o deti, ale aj e, tieto záležitosti sa teraz menia. Chcela by som ešte e, e, privítať týmto skupinu návštevníkov z Astonu, tu na tribúne návštevníkov. A chcela by som prejsť k ďalšiemu bodu. Cezhraničný výkon práva návštevy dieťaťa. Prednášajúcou bude Gabriela Tomatvároch. Tvároch, je predsedníčkou eh, eh, Krajského súdu Viedeň. Nech sa páči, ďakujem pekne za pozvanie, za možnosť eh, prehovoriť tu medzi vami. Aj vzhľadom na to, že tu je teraz takto početné nemecké publikum. Potom, čo sme si vypočuli štúdiu, chcela by som sa ja sústrediť na aspekt výkonu rozhodnutí, ako Ehm, tu postupujú súdy, ako je možné efektívne ehm, postupovať v prípade práva navštíviť dieťaťa. Je to veľmi citlivá oblasť, ehm, súvisí s základnými právami na kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto právo je ťažko presaditeľné už aj vo vnútroštátnej oblasti a v cezhraničnej E, to so sebou teda prináša ešte väčšie ťažkosti. Hlavným cieľom e, v prípade multilaterálnych e, dohovorov je v prvom rade uznanie a efektívny výkon vnútroštátnych rozhodnutí. V oblasti rodinného práva sa opierame čoraz viac o komunitárnu legislatívu, teda čím sú prepojené aj multilaterálne eh, dohody. Cieľom by malo byť okrem uznávania rozhodnutí aj vytvorenie medzinárodných inštitúcií a mechanizmov, ktoré by mali, poskytovali organizačnú a e, sprostredkovateľskú pomoc v zahraničných prípadoch, kde spočívajú tie hlavné problémy pri udržiavaní e, návštevného kontaktu medzi dieťaťom a rodičom napriek teda presťahovaniu sa do iného členského štátu. E, v prvom rade by som chcela prejsť tým, aké e, právne nástroje k, ku objasneniu tejto otázky máme k dispozícii dnes. Už sa spomenul Brusel 2a ako nariadenie Postupy sa týkajú rodičovskej zodpovednosti a teda aj práva návštevy dieťaťa a e, spomínalo sa to určité konkrétne záruky v súvislosti s týmto právom. Základom je aj náš e, európsky dohovor o e, teda starostlivosti o dieťa aj e, s hákským e, medzinárodným dohovorom o e, únosoch e, detí. E, táto téma tiež súvisí. A potom hlavný problém pri riešení medzinárodných prípadov, a k tomu dochádza stále znova, stále znova sa to ukazuje, Um, tu ide o objasnenie tej medzinárodnej e, právomoci. Ktorý súd má právomoc? Um, táto otázka je potrebná pre E, to, aby sa veci mohli e, pohnúť e, dopredu. Nariadenie Brusel 2a si zvolilo cestu obvyklého pobytu dieťaťa a v druhom kroku presťahovania dieťaťa do iného členského štátu a zachovania aspoň teda na ďalšie teda e, tri mesiace. Prečo? Pretože e, toto by umožnilo e, súdu, ktorý sa doteraz zaoberal touto otázkou, aby teda naďalej mal právomoc. A dáva to aj možnosť rodičovi, ktorý má právo na návštevy, aby sa prispôsobil zmenenej situácii a aby vlastne v tejto súvislosti podal nejakú žiadosť. A viete, e, že ak e, teda dieťa sa e, nevráti, tak potom ostáva, predlžuje sa tu právomoc súdov až na jeden rok. Tretí aspekt ide o vytvorenie súdneho titulu o stanovenie súdneho rozhodnutia, ktoré by bolo presaditeľné v iných krajinách. A v nariadení Brusel 2a sa vytvoril Európsky návštevný titul. E, tento dokument e, má vysokú e, záruku existencie, ktorá vyplýva z toho, že rozhodnutie, ktoré padne v jednom členskom štáte, po tom, čo bolo vystavené osvedčenie podľa článku 41, je okamžite vykonateľné. Bez toho aby teda bolo treba nejaké ďalšie vyhlásenie o výkone alebo že by rozhodnutie bolo napadnutelné. Dám zapravdu eh, predrečníkovi, že nie vždy je to pre súdy ľahké. Odstránenie eh, postupu ex, exekvatúry eh, to súvisí teraz s možnosťou námietok aj e, kontrola zo strany Older Public vykonávajúceho štátu úplne odpadáva. E, postup výkonu e, teda podlieha iba teda právu členského štátu výkonu a iba tu je veľmi obmedzená miera, v obmedzenej miere možná námietka voči od publik. Muselo by teda o porušovanie e, zásad, ktoré sú e, neporušiteľné pre e, štát výkonu. Možnosti výkonu ako presaditeľnosť práva sú však naozaj veľmi odlišne upravené v jednotlivých členských štátoch. Toto predstavuje problém v mnohých krajinách, ako napríklad v Rakúsku. Nie je žiadna možnosť núteného odobratia dieťaťa ehm, teda v súvislosti s týmito e, právami na návštevy. A teraz v ďalšom bode by som sa chcela venovať e, problematike práv návštevy dieťaťa a e, únosov detí. Súvisí to s rôznymi konšteláciami, ktoré sú možné v tomto prípade. Právo navštíviť dieťaťa po um, únose napríklad, alebo kontakt dieťaťa s u, na, s e, rodičom, ktorý ho uniesol, teda po návrate. Alebo je tu aj varianta, že e, vlastne návrat bol e, zamietnutý a potom ide o kontakt s rodičom, ktorý e, teda ostal osamotený. Všetky tieto možnosti, tieto konštelácie e, poukazujú na podobné problémy, pokiaľ ide teda o právo na návštevy napríklad, toto právo sa musí eh, mať možnosť prispôsobiť eh, zmene eh, situácie. Treba zabrániť tomu, aby bol kontakt prerušený. Tomu zabránime iba ehm, za pomoci určitých rozhodnutí. Potom tu vyvstáva problematika cestovných nákladov, ktoré s tým sa spájajú. Vyvstáva otázka finančnej podpory pre rodičov a musíme sa aj viac zaoberať nasadzovaním alternatívnych metód ako medzinárodná mediácia na to, aby sme mohli podporovať kontakty, bojovať proti tomu, aby boli prerušené a aby sme zamedzovali vzniku nedorozumení. A posledný bod práve v súvislosti s eh, únosmi detí je strach rodičov pred ďalšími únosmi. Toto môže byť veľká zábrana, pokiaľ ide o umožnenie e, kontaktu. A treba bojovať proti tomuto strachu e, príslušnými opatreniami, ako sprevádzané návštevy a podobne. Teraz prívod pri návštevách a podobne. Ide teda o štát e, pôvodu, ktorý e, rozhoduje, ale zároveň tu máme aj právomoc nového e, pobytu dieťaťa pre určité naliehavé otázky, ktoré treba vyriešiť. Dovolte mi teraz venovať sa týmto návštevám na základe jedného príkladu k ladu Doris Povse e, voči Maure e, Armpago, e, Rakúsko versus Taliansko. Európsky súdny dvor 1. júla 2010 sa zaoberal týmto prípadom. Rodičia štvoročného dieťaťa žijú v Taliansku, nie sú zosobášení, majú spoločné právo na starostlivosť o dieťaťa a rozdelia sa. Otec sa obáva, že dieťa sa presťahuje s matkou Ehm, preto tlačí na talianský súd, aby práve toto e, zakázal, e, aj to zakáže, ale predsa len dôjde k presídleniu, dôjde k rozdeleniu e, otca od dieťaťa. A, pritom, a teraz som vlastne pri tej mojej téme, vlastne preušenie kontaktu s otcom a sme pri otázke, čo proti tomu robiť. V tomto prípade rýchlo rozhodol talianský súd, ktorý vlastne okamžite nariadil právo na návštevy. Takýto e, európsky e, návštevný dokument, ako som ho už spomenula, ale toto právo na návštevu e, matka z časti bojkotuje. A teraz prídeme k druhej problematike v prípade práv na návštevu, ako ich presadíme. Aké možnosti má druhý rodič, ktorý žije v inej krajine, aby mohol e, presadiť efektívne a rýchlo svoje právo na návštevy. A už v tomto štádiu by mala byť možnosť rýchlych, efektívnych mediácií, aby sa zamedzilo ďalšej e, škode z dôvodu prerušenia kontaktov. Pretože vnútroštátna možnosť výkonu zväčša e, nepostačuje a zo zahraničia je to ešte ťažšie na to dohliadnúť. V tomto prípade, ktorý som popísala napokon, e, po tom, čo sa e, zamietlo, e, zamietol odchod, talianský súd potom nariadil návrat dieťaťa. To znamená, že dieťa sa bude musieť presiedliť naspäť do Talianska. A práve potom a po objasnení otázky zo strany talianských súdov E, kto e, v budúcnosti e, bude zodpovedný za starostlivosť o, o dieťa, vtedy vyvstane nová otázka, ako sa udrží návštevné právo zo strany toho rodiča, ktorý, od ktorého sa vlastne dieťa presťahuje, pretože nie je to v zahraničných prípadoch vždy také jednoduché. E, dúfam, že súhlasíte so mnou, že udržanie kontaktu s druhým rodičom v prípade cezhraničných e, okolností so sebou prináša ďalšie vážnejšie problémy než presadenie práva na návštevy detí. V vnútroštátnych prípadoch uznávanie a presadzovanie týchto práv by však malo mať v každom prípade prioritu a aj ste to už spomenuli vo vašom e, úvodnom e, prejave, že ide naozaj o základné práva detí, e, aby mali prístup k obom rodičom. Som za silné používanie nových nástrojov ako medzinárodná mediácia, finančnú pomoc pre cestovné náklady a vypracovanie, vypracovanie nových modalít pre návštevné kontakty. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem eh, za to, čo ste povedali k tejto naozaj veľmi zložitej téme. Možno sa prakticky nedá vyriešiť. Eh, ide o okamžitý výkon, ale predsa len eh, v niektorých členských štátoch sa to tak nedá. Takže to sú naozaj veľmi rozporuplné plné témy. A teraz by sme prešli už k ďalšej téme. Brusel 2a, Hákský dohovor, e, nelegálne únosy detí. Tu máme e, dvoch prednášajúcich, Juliane e, Hirš za teda Hákskú konferenciu o medzinárodnom súkromnom práve. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dnes hovorím v mene nášho zástupcu, generálneho tajomníka pána Williama Dankina, ktorý bohužiaľ nemohol prísť je mu to veľmi ľúto a ja teda budem hovoriť v jeho mene. Budem hovoriť o nelegálnych únosoch detí a o Hákskom dohovore. Hákský dohovor má teraz 82 signatárov a zatiaľ je e, hlavným nástrojom, ktorý zaručuje rýchly návrat unesených detí v rámci členských štátov EÚ, hoci tiež e, e, Brusel 2 a pozmenil, upravil fungovanie tohto nástroja. Tento nástroj aj odráža vysokú úroveň integrácie, ktorá je možná na regionálnej úrovni. E, poprvé e, sa zaviedli e, alebo je to snaha posilniť a pozíciu jednotlivých orgánov členských krajín, odkiaľ boli unesené deti a tiež skrátiť lehoty. E, mnohé členské štáty alebo signatári, e, teda ich počet sa ešte zvyšuje a e, jedným zo štátov je aj Maroko, bolo, to vlastne Maroko bolo jedným z prvých islamských štátov a prvých z stredomorských štátov, ktoré pristúpili k, tejto, k tomuto dohovoru. Krajiny ako Rusko, Singapur, Japonsko, Južná Korea, Kenia, Filipíny. Jedným z cieľov alebo z hlavných vecí je nájsť aj spoluprácu v rámci islamského sveta. Je známe, že mnohé únosy do, z Európy do krajín ako Líbia, Pakistán, Egypt alebo Perský záliv. E, ten počet sa zvyšuje a snahy o zvýšenie spolupráce zahrňajú bilaterálne dohody, zvýšené používanie mediácie, tak ako sa už e, e, spomínalo dnes v niektorých vystúpeniach a tiež snahy vybudovať väčšiu e, dôveru v jednotlivé právne systémy. Sú príklady budovania dôvery, ako napríklad malcký proces, ktorým ktorý začala Hagská konferencia pred piatimi rokmi e, na podporu dialógu medzi najvyššími orgánmi štátov, ktorí sú signatármi aj nesignatármi e, Hákského dohovoru a ktoré Hákská konferencia podporuje. V dlhodobom horizonte je dôležité zaručiť, že zlepšená spolupráca bude mať dobrý právny základ, tak ako po, ponúka dohovor z roku 1980. Ale treba využívať aj ďalšie prostriedky, ako je napríklad mediácia a v súčasnosti tiež Hakská konferencia e, vykonáva iniciatívu, ktorou chce podporovať mediáciu v nesignatárskych štátoch Hakského dohovoru. A tiež musím povedať, že na nešťastie mediácia je zatiaľ osamotená v rámci takýchto nástrojov a to nestačí, pretože je tu riziko v prípadoch únosov detí, že uh, môže ten uh, rodič, ktorý uniesol dieťa, môže mať väčšie výhody a ten druhý rodič môže byť odsunutý na vedľajšiu kolaj. Takže potrebujeme e, rámec pre mediáciu a pre takéto prípady tiež treba zaručiť, že ak sú nejaké dohody, tak tieto dohody budú rešpektované v rámci rôznych právnych systémov a ak nie sú žiadne dohody, tak treba nájsť súdne riešenie pre tieto prípady. Ako môžeme presadzovať ďalší rozvoj v tejto oblasti? Poprvé, e, budovaním e, tolerancie, rešpektovania dôvery procesom a programom ako napríklad Euromit a poskytovaním vyšších príležitostí a väčšej interakcie medzi orgánmi jednotlivých členských štátov. Chcela by som tu spomenúť dve konferencie ktoré sa plánujú do blízkej budúcnosti. Jedna v Maroku v spolupráci s e, európskym programom TAIPEX v decembri 2010 a potom v apríli 2011 v Katari. Samozrejme, Hakská konferencia naďalej e, sa snaží zlepšiť spoluprácu medzi štátmi prostredníctvom regionálnych konferencií. A druhá vec, ktorá je dôležitá, keď hovoríme o podpore ďalšieho rozvoja v tejto oblasti je to, že by sme mali naďalej e, zdôrazňovať spoločné hodnoty zakotvené v Európskom dohovore ľudských e, práv, pretože toto e, napomáha tým procesom, ktoré budujú dôveru Všetci sa zhodujú v tom, že deti majú základné právo zostávať v kontakte s oboma e, rodičmi, mať naďalej vzťah s oboma rodičmi a, a e, Vysoký komisár OSN OSN tiež v článku 11 odkazuje na boj proti únosom detí a na rýchle navratenie detí. Takže e, pri presadzovaní spoločných hodnôt môžeme dosiahnuť lepší pokrok v budúcnosti. Hákský dohovor existuje už e, viac ako štvrť storočia. Samozrejme to prináša isté výzvy a ja by som chcela poukázať na 9 týchto víziev alebo problematických oblastí. Poprvé, ako zaručiť, že postupy e, dohovoru budú naďalej vykonávané rýchlo a že vykonávanie bude citlivé a efektívne. Po druhé, ako zaručiť predovšetkým v, v prípadoch domáceho násilia, že sa bude e, správne vykonávať článok 13 a navrátenie dieťaťa sa bude vykonávať e, za dodržania podmienok bezpečnosti pre deti aj pre e, prevádzajúceho opatrovníka. Po tretie, ako zaručiť za, alebo udržať medzinárodný súlad pri výklade kľúčových konceptov dohovoru. Po štvrté, ako zaručiť, že spolupráca a komunikácia medzi kľúčovými orgánmi bude plínula, e, flexibilná a rýchla. Po piaté, ako riešiť otázky efektívneho prístupu k, e, k jednotlivým postupom. Na jednej strane pre toho e, únosu, ako aj pre rodiča e, uneseného dieťaťa. A v krajine, do ktorej sa dieťa navracia, ako aj v krajine, do ktorej je dieťa unesené alebo je tam zadržané po šieste, ako presadzovať alebo zvyšovať informovanosť a aplikáciu preventívnych stratégií, vrátanie um, prístupu k uh, otázkam medzinárodnej reloká- rodinnej relokácie, posiedme, ako zlepšiť podporu pre nadnárodné práva kontaktu medzi deťmi a rodičmi, po 8 ako zaručiť, že uh, sudcovia v týchto 82 signatárskych štátoch sú adekvátne pripravení na riešenie takýchto prípadov, veľmi špeciálnych prípadov že prostredníctvom networking a priamých súdnych e, komunikácií budú mať príležitosti rozvíjať potrebnú vzájomnú, e, vzájomnú dôveru a priamu spoluprácu pri riešení individuálnych prípadov a v neposlednom prípade, možno, že je to aj to najdôležitejšie, ako vytvoriť kultúru rokovania a vyjednávania dohôd v otázkach presídlenia a kontaktov, ako rozvinúť používanie mediácie a podobných prístupov e, v prípadoch únosov. E, toto sú niektoré z víziev, e, ktorým čelí fungovanie uh, Hákskej konferencie a dohovoru z roku 1980 a eh, ktoré sa snažia riešiť regionálni aj globálni hráči. Chcem spomenúť len niekoľko spôsobov, akým sa to rieši. Toto je vypracovanie um, eh, z takých rád alebo smerníc dobrej praxe e, pre vykonávanie, prevenciu, kontakt e, rodiča, dieťaťa a mediácie. E, k tomu sa ešte trošku vrátim, teda k tej mediácii o chvíľku. Druhým takým prostriedkom je podpora výmeny informácií, napríklad prostredníctvom databáz ako Inkadat, to je databáza o, medzinárodná databáza o únosoch detí, e, kde sú uvedené aj jednotlivé informácie, štatistické informácie, aj rozhodnutia e, v rámci e, dohovoru, Hakského dohovoru z roku 1980. V súčasnosti Vyvíja sa tiež e, medzinárodná súdna sieť. Podľa Hadského dohovoru v súčasnosti zahrňa už viac ako 50 súdcov zo 40 štátov. E, vykonávajú sa periodické revízie e, dohovoru prostredníctvom špeciálnych stretnutí výborov a momentálne sme v takom skorom štádiu debaty o tom, či e, a ako e, doplniť Hakský dohovor o protokol, ktorý môže pomôcť riešiť niektoré výzvy e, tieto informácie sú poskytnuté aj písovne a chcem už len povedať, že máme aj e, dve iniciatívy e, v rámci mediácie a nakoniec teda už chcem len povedať, e, že otázka riešenia únosov detí je veľmi citlivá, veľmi aktuálna, zvyšuje sa mobilita a to spôsobuje veľké problémy pre deti aj pre rodičov vzťahy sa prerušujú a dohovor z roku 1980 je e, naďalej hlavným prostriedkom na boj proti nelegálnym únosom a tento dohovor naďalej e, a Hakská konferencia naďalej sa bude snažiť o to, aby dohovor bol efektívny a aby chránil záujmy detí. Ďakujem. Ja, Ďakujem pekne. Druhá, ktorá vystúpi v rámci tejto témy, je pani Kristina Blacklos, právnička, teda pracuje v rámci Law Society Anglická a Walesu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Príjemné popoludne, dámy a páni. Na rozdiel od e, mojich kolegov e, z Anglicka, ktorí vystúpili dnes ráno, ja určite nie som typická angličanka. Volám sa Kristina Blacklose. som právničkou, e, ktorá E, ktorá má svoju prax v Anglicku a Walese. Law Society Anglická a Walesu je reprezentatívny orgán, e, ktorý združuje viac ako 140 tisíc e, právnikov. Máme svoje zastúpenie aj tu v Bruseli, aby sme zabezpečili, že názory a pohľady právnickej profesie boli správne reflektované na úrovni EU inštitúcií a aby prispievali k zlepšenej legislatíve Julie Bateman je vedúcou tohto oddelenia a chcela by som sa jej veľmi srdečne poďakovať za pomoc, ktorú poskytla pri vypracovaní tohto dokumentu. Počuli ste už, čo povedal Julian Hirsch, pokiaľ ide o únos detí v kontexte Hagského dohovoru. Ja by som sa chcela odvolať na nástroj EÚ, Brusel 2a, nariadenie, poskytnúť prehľad kľúčových ustanovení a chcela by som eh, približiť, aký režim je tam zakomponovaný. Takisto by som chcela nejakým spôsobom reflektovať nad e, mojou jurisdikciou Anglicku a Velse a ako my riešime únosy detí v praktických situáciách. Chcela by som navrhnúť aj niektoré oblasti v budúcu prácu. Najskôr treba si ujasniť, e, čo máme na mysli pod pojmom únosu detí. Sú dve formy. Buď nelegálne odstránenie, alebo zadržanie, alebo retencia Obe tieto situácie musia porušovať právo opatrovníctva v zmysle legislatívy štátu členského, kde malo svoj obvyklý pobyt dieťa bezprostredne pred eh, odstraním, alebo teda odňatím, respektíve retenciou. Tak ako je aj platné aj v ostatných eh, oblastiach rodinného práva, toto sú urgentné emočné prípady, eh, ktoré sa dotýkajú samého jadra súkromného života dotknutých osôb. Preto legislatíva v tejto oblasti stanovuje pravidlá, ktoré majú zabezpečiť frontné riešenie takýchto prípadov a takisto úrady, ústredné úrady v konkrétnych krajinách dokázali rýchle spolupracovať navzájom, aby ochraňovali práva dieťati, dieťaťa. Brusel 2a zabezpečuje veľmi rýchly návrat dieťaťa, podporuje rýchlu a efektívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Nariadenie stanovuje veľmi prísny časový harmonogram pre takéto prípady. Konania majú byť vykonávané eh, v rámci najrychlejšieho režimu v zmysle vnútroštátneho práva a každopádne nemá to byť dlhšie ako 6 týždňov. Nevyhnutnosť rýchleho konania bola zdôraznená aj na úrovni EÚ, pričom eh, súdny dvor implementoval postup urgentného predbežného opatrenia, e, ktorý zrychluje celý proces pred súdom. E, môj dokument e, počerkuje niektoré prípady pred súdom, kde bol takýto, takéto konanie zvolené v prípadoch teda únosov detí a toto konanie bolo veľmi efektívne. Nariadenie takisto zrychluje a zjednodušuje aj procesy výkonu pokiaľ ide o tieto rozsudky, tak tie sú priamo uznávané a takisto aj vykonávané v ostatných štátoch bez toho, aby bolo nevyhnutné ich registrovať alebo prechádzať e, cez procesom registrácie za predpokladu, že je k nim priložené úradné overenie. Vo všeobecné pravidlo je, kde dochádza k únosu dieťaťa z jedného štátu a teda prenosu do iného štátu, tak súd, e, kde dieťa mal obvyklý pôvod, tak aj naďalej e, krajina pôvodu má jurisdikcia, má právomoc až po moment, kedy dieťa nezíska obvyklý pobyt v inej krajine. Druhý členský štát, e, dožadovaný, má súdnu právomoc len e, za veľmi osobitných a špecifických okolností, kde teda konkrétne dieťa získa obvyklý pobyt v takejto krajine a kde tí, ktorí majú právo na opatrovníctvo, nejakým spôsobom participovali na alebo dali, aj svoj súhlas k takémuto únosu, respektíve kde e, v štáte dieťa pobývalo viac ako rok. E, čiže obvyklý pobyt je tým rozhodujúcim faktorom, ale nie je definícia v rámci nariadenia a preto je nevyhnutné ponechať výklad na národné súdy. Inovatívnym prvkom v rámci Bruselu 2a v porovnaní s Hákským dohovorom je, že najlepší záujem dieťaťa sa dostáva do centra konania čo je dôležité, z tohoto vyplýva aj e, priestor na vypočutie dieťaťa v rámci e, súdneho konania. Tento proces vypočutia nie je stanovený v tomto nariadení, je to ponechané na e, úpravu vnútroštátnu. Niekoľko slov teraz k mojej jurisdikcii. V zmysle zákona o únose detí z 94. je trestným činom akýmkoľvek spôsobom uniesť dieťa alebo zať ho preč z priestorov, no, teda z územia Spojeného kráľovstva bez súhlasu osoby, ktorá toto dieťa má. On ČSL deleguje takéto práva na medzinárodnú jednotku ICACU, ktorá sa zaoberá prípadmi únosov detí. Sú vlastne tri súdne právomoci v rámci Spojeného kráľovstva, Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko pričom každá z týchto krajín má svoj špecifický právny systém a ani Hákský dohovor, ani e, nariadenie Brusel 2a nemôžu byť používané v rámci týchto súdnych právomocí alebo teda týchto súd, súdnych oblastí. Škótsko a Írsko takisto majú svoju právomoc. Čo je dôležité, e, tieto služby sú bezplatné, ktoré sú používané, e, poskytované z úrovne ICACU. Čo sa deje teda v prípadoch e, kedy dieťa bolo unesené do Anglicka, respektíve Walesu, alebo je tam nejakým spôsobom zadržiavané. Takýto prípad je posunutý na ústredný orgán, ktorý ho potom ďalej posunie IZACU, respektíve dochádza k priamu kontaktu s rodičmi. V prípade, že tento súd splňa požiadavky, teda tento prípad splňa požiadavky, tak potom je oslovený konkrétny právnik, ktorý je dobre oboznámení s podobnými prípadmi. Všetky takéto prípady sú posúvané na Vysoký súd v Londýne a je zabezpečené veľmi rýchle vypočutie ...21 dní je ten časový rámec, eh, v rámci ktorého je treba veci doriešiť. A preto je to veľmi efektívne a rýchle. V prípade, že tá situácia je opačná a v prípade, že dochádza k únosu dieťaťa von zo Spojeného kráľovstva, tak eh, takisto je tento prípad predložený ICACU. Oni eh, pomáhajú žiadateľom a právnikom pri vyplnení týchto žiadostí alebo týchto prípadov a po- pomáhajú im pri návrate dieťaťa. Všetky tie dokumenty sú zaslané spolu s prekladom, v prípade, že je to potrebné, na ústredný orgán krajiny, eh, z ktorej dieťa bolo unesené ICNCU e monitoruje pokrok e, v rámci tohto prípadu, vstupuje do kontaktu s ústredným orgánom, takisto poskytuje informácie o právnom systéme Anglicka a robí všetko preto, aby bol prípad završený úspešne. Záverom, Brusel 2 nariadenie poskytlo výrazné procedurálne zlepšenia pre členské štáty člen, e, Európskej únie tým, že doplnilo ustanovenia Hakského dohovoru. Kľúčové oblasti, ktoré boli inovované, do nich spadá stanovovanie prísnych termínov, princíp, že najlepší záujem dieťaťa sa dostáva do centra pozornosti rozhodovacieho procesu. Ďalej sú tu osobitné ustanovenia, ktoré súvisia e, s vypočutím dieťaťa. Ďalej je tu minimalizácia dôvodov na odmietnutie návratu a takisto je stanovená nemožnosť pre súd odmietnúť vrátiť dieťa, iba že by osoba, ktorá požadovala požadovala ten návrat, tak e, nedostala možnosť byť vypočutá. Avšak e, Súdny dvor EÚ a v mojom dokumente si môžete pozrieť niektoré konkrétne príklady. Ešte stále teda prax súdneho dvora poukazuje na niektoré problémy. Chcela by som e, poukázať na tri problematické oblasti, keď príde aj k revízii legislatívy v roku 2012. Je to nedostatok definícií, pokiaľ ide o obvyklý pobyt. Po druhé, otázka ohľadom toho, kto má nárok na opatrovníctvo a síce, či táto definícia zahrňa aj otcov, ktorí sú mimo manželského sňatku a po tretie, pokiaľ ide o určenie e, súdnej príslušnosti a je tam priestor na zlepšenie vo všetkých troch menovaných oblastiach. A ešte by som si dovolila jedno posledné odporúčanie. A to sa týka komplexného školenia a takisto zvyšovanie povedomia, pokiaľ ide o všetky ustanovenia pre všetkých ľudí z právnej praxe, z oblasti právnej praxe. To je nevyhodné, pokiaľ ide o plnohodnotné a rýchle uplatňovanie nariadenia. Bolo by vhodné zaoberať sa týmito záležitosťami aj e, v rámci tokov financovania justičnej spolupráce na úrovni EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Ja, vielen Dank auch für die... Ďakujem pekne aj za to, že ste poukázali stručne na situáciu v vašej eh, krajine pôvodu. Je to naozaj problém, ktorý, ktorému sa venuje už viacero návrhov e, eh, nariadenie. Môžeme sa nedohodnúť dohodnúť na určitých definíciách. Nechávame to teda otvorené, ponechávame to na členské štáty. Prejdeme teraz k ďalšej téme, ochrana detí e, počas súdnych procesov, vypočutie detí. E, pani e, právnička Reich Sjugren. Dúfam, že som správne vyslovila vaše meno. Nám k tomu niečo povie. Je členkou Švedského e, združenia právnikov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako predrečníci aj ja som praktikujúca právnička, pochádzam zo Švedska a požiadali ma, aby som sa zaoberala témou ochrany detí E, počas súdnych konaní v členských štátoch. Dovolte mi, aby som na úvod povedala, že Európsky dohovor o výkone e, práv detí bol e, prijatý v teda 96. roku. V 56. roku, v 96. A ide teda o to, aby sme postupovali podľa najlepších záujmov e, detí a chránili ich práva a takisto aj e, záujmy a ich blaho. Tak, blaho. Takisto členské štáty sme požiadali, aby nás podporovali pri týchto e, cieľoch. Napokon bolo želateľné, aby sa členské štáty dopracovali k nejakej dohode ešte predtým, než sa začne súdne konanie. Pretrečníci hovorili o mediácii a ja môžem iba spomenúť, že vo Švedsku je inštitút, ktorý sa e, nazýva e, e, kooperačné rozhovory, ktorí vlastne využívajú páry, ktoré plánujú rozvod alebo chcú začať teda um, um, postup, v ktorom by sa rozhodlo, kto sa bude starať o dieťa pokiaľ ide o Brusel 2, tam ide o všetky deti v súdnych, e, zajvované do súdnych e, procesov. Ide o zohľadnenie e, želaní detí. Tu je vlastne veľká zmena v porovnaní s Bruselom 2. Keď som sa pozrela na mm, legislatívu viacerých členských štátov. E, videla som, že práva detí sú chránené a e, sú vypočuté, ale sú tam značné rozdiely v ustanoveniach e, týkajúci sa toho, ako tieto ich práva sú zohľadňované. Došlo tu k zmenám, k veľkým zmenám, obzvlášť pokiaľ ide o to, ako sú deti zainvolvané do e, e, právnych e, postupov, ako sú zvážené ich názory. Ale opäť treba toho ešte veľa urobiť. Po väčšine členských štátov existujú nástroje na ochranu detí počas teda súdnych konaní, ale sú spôsoby, ako chrániť tieto práva a e, sú tam veľmi veľké rozdiely, ktoré by sa mali naozaj um, podrobne preskúmať. Neskôr sa k tomu vrátim. Potrebujeme špecifickejšie usmernenia, pokiaľ ide o to, ako chrániť práva detí pri takýchto súdnych um, konaniach a mali by sme nájsť podobné nástroje v členských štátoch a ustanovenia, ktoré by boli napomocné na ochranu práv detí. V niektorých členských štátoch e, je možné deti e, vypočuť ako svetkov v občanskoprávnych aj trestnoprávnych e, konaniach od určitého veku. V niektorých členských štátoch súdy veľmi váhajú, aby vôbec vypočúvali deti. V niektorých členských štátoch deti musí vypočuť priamo sudca od určitého veku. V iných krajinách vôbec to nie je možné. Deti môžu byť zúčastnenými stranami občanskoprávnych sporov, eh, ako napríklad, eh, kedy prichádza, keď dôjde k únosom detí, alebo keď ide o prisúdenie rodičovskej starostlivosti. Eh, ich želania sa môžu zohľadňovať. Ako sa to však implementuje, tu sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. A tiež je tu niečo, na čo by sme sa mali pozrieť. Už je je viacero e, spôsobov, ako si vypočuť deti. E, cez rodičov sa to môže udiať, expertov, sociálnych pracovníkov. E, väčšinou to teda robia sociálne služby. Kvalita v tejto oblasti nie je, je naozaj variabilná ale je to je veľmi dôležitá. V niektorých členských e, štátov detský psychológ e, alebo iný expert môže takéto vypočutie vykonávať. Ak som už povedala predtým, v niektorých členských štátoch je to sudca, niekedy je sám, niekedy je tam aj detský ex, e, psychológ alebo iný expert, niekde je možné dieťa vypočuť už vo veľmi skorom veku. Máme príklady deti, ktoré boli vypočúvané a neboli staršie než 7 či 8 rokov. E, väčšinou je tam teda dieťa e, osobitne a ja si myslím, že to je negatívne a to by sme sa mali bližšie pozrieť. A keď sa dieťa vypočúva napríklad e, v súvislosti Brusel 2a, väčšinou rodičia nadnesú želania detí alebo nezávislý detský špecialista. Väčšina členských štátov ochranu práv detí berie vážne je jeden e, štát, ktorý má dokonca záujem e, na túto tému vypracovať referendum a navrchu, navrhuje naozaj posilnenie práv detí, pokiaľ ide o také otázky ako starostlivosť o deti a podobne. Je tu spoločné želanie, že vyváženie práv detí a práv rodiny by sa malo lepšie e, štruktúrovať. Moja krajina, Švédsko, eh, ratifikovala Európsky dohovor o právach detí, ale eh, došlo iba k eh, poznámkam v určitých typoch legislatívy. Možno zakrátko teda bude návrh v tom zmysle, že tento dohovor by sa mal stať súčasťou švédskej legislatívy, čo by určite práva detí posilnilo. Ako som predtým povedala, každý členský štát e, umožňuje deťom sa e, vyjadriť, vyjadriť svoje preferencie e, počas teda konania, ale opäť spôsob, akým sa dieťa vypočúva, ako sa oznámi vlastne želania, želanie detí súdu. To, tu sú veľké odlišnosti. V realite právo vyjadriť sa sa veľmi často neuplatňuje. Napríklad anglická štúdia hovorí, že približne dve tretiny, tre, štv, dve, eh, tri štvrtiny um, vlastne právnych expertov hovorí, že deti by sa nemali vypočúvať. Takisto štúdie v Nemecku hovoria, že 88 eh, sudcov deti vôbec nezainvolvuje do procesov v Taliansku. Sudcovia priamo deti vypočuli len v 2,5 prípadov a vo Švedsku deti vôbec nie sú e, v tej želateľnej miere e, vypočúvané, ako by to teda bolo e, žiadateľné. Väčšina štátov deťom dáva takéto právo, ale v realite deti majú, teda sú teraz zastúpené len o niečo viacej, len v jednom pencerte v Nemecku a v, vo Veľkej Británii je to necelých 10 V realite E, treba sa týmito otázkami naozaj presnejšie, bližšie zaoberať. Ja by som navrhla, aby sme sa špecifickejšie zaoberali nástrojom, ako e, toto vypočutie detí uskutočniť. Potrebujeme usmernenia, aby sme e, sa týmto bližšie mohli zaoberať, aby sme vedeli, ako to vykonať. E, hovorili sme predtým o mediátoroch, títo sú potrební ale sú potrebné aj osoby alebo spravodajcov v jednotlivých členských štátoch, ktoré teda potrebujú vzdelanie mm, v tejto oblasti. Inak tu budeme mať príliš veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. A napokon zaoberala som sa aj definíciami. Niektorí z predrečníkov už spomenuli potrebu špecifickejších definícií, napríklad pokrytie obvyklý pobyt, e, starostlivosť, rodičovská zodpovednosť. Hovoríme o týchto veciach, ale myslím, že e, tí, ktorí pochádzajú, e, každý, kto pochádza z iného členského štátu, myslí na niečo iné v podstate než tí ostatní, takže naozaj potrebujeme si potrebujeme popracovať aj na spoločných definíciách. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že to je dobrý návrh všetkým členským štátom e, stanoviť e, príkladné usmernenia, ako postupovať v prípade vypočutia detí. Prejdeme k ďalšej téme. Uznávanie rodičovskej zodpovednosti, biologické rodičovstvo versus správne rodičovstvo, e, vzájomné uznávanie e, zmluv súvisiacich s teda e, náhradnou matkou alebo podobne. Ako to vyzerá na úrovni EÚ, či sú tu potrebné nejaké spoločné e, kroky, aktuálna situácia v členských štátoch. Na, na túto tému nám poreferuje členka Bulharskej akadémie vied Verina Todorová. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Moja prezentácia by chcela prezentovať e, komplexné otázky týkajúce sa rodinného práva, náhradného rodičovstva a, medzináro- a medzinárodných aspektov e, náhradného rodičovstva. Nepochybne e, pokroky v reprodukčnej medicíne a mobilita, voľný pohyb a uznanie práv dieťaťa viedli k vytvoreniu pojmu rodičovstvo. Až donedávna rodinné zákony v Európe e, stávali alebo označovali rodičovstvo len za genetické prepojenie medzi deťmi a rodičmi, ale v súčasnosti e, rodičovstvo sa môže definovať aj ako zámer e, rodiča mať dieťa, a to môže byť ekvivalentné s tým biologickým prepojením. V súčasnosti sa deti môžu rodiť aj bez genetického prepojenia na rodičov a niekedy je to aj výsledok zmluvných dohôd medzi dospelými a to poznáme ako e, dohody o náhradnom rodičovstve, ale vystávajú to aj etické dilemy v akademickom e, svete to náhradné rodičovstvo alebo materstvo je prax, keď e, žena vynosí dieťa nejakému inému páru, e, ktoré, ktorý si to objednal, teda buď osoba alebo pár. Ale vyvstávajú tu mnohé početné problémy, ako e, stanoviť rodičovstvo, ako regulovať to prax ako riešiť eh, komerčné otázky eh, týchto dohôd. Eh, blaho a dobré podmienky dieťaťa, ktoré sa takto narodí, sú tiež nesmierne dôležité. Sú tu tiež problémy pre identitu a jeho blaho Členské štáty reagujú na túto situáciu rôzne, len dva členské štáty e, to explicitne povolujú, Spojené kráľovstvo a Grécko, hoci aplikujú rozličné koncepty. Asi sedem členských štátov zakazujú túto prax a ďalšie štáty nemajú špecifické definície, ale e, majú skôr taký e, dovolujúci prístup než obmedzujúci prístup výskumníci e, sa venujú tiež tejto téme. E, a tie dve, dva členské štáty, e, ktoré povolujú náhradné rodičovstvo, pristupujú k tomuto rozdielne. Objednávajúca osoba alebo pár nesmie získať žiaden uh, profit e, z tohto a to znamená, e, že teda takáto dohoda nie je vymáhateľná náhradná matka by mala byť v každom členskom štáte okrem e, Grécka považovaná za e, matku dieťaťa a nemôže byť povinná alebo nemôže byť e, zviazaná žiadnou zmluvou vzdať sa svojho dieťaťa. Na nej musí byť tá konečná voľba, či chce odovzdať to dieťa A len zákon môže stanoviť eh, niečo iné, ale nie zmluva. Hodn... Eh, takáto zmluva má vlastne len informovať súd o určení rodičovstva. Eh, práva tých členských štátov, ktoré povolujú náhradné rodičovstvo, to povolujú buď adopciou alebo súdnym príkazom. Po e, adopcii sa vydá nový, nový e, rodný list, a kde sú uvedení ako rodičia noví adoptívni rodičia e, v, napríklad v Grécku sa musí vydať ešte pred narodením súdny príkaz, kde je uvedená matka, ktorej to dieťa bude potom odovzdané náhradná, náhradné rodičovstvo musí byť verejne regulované a nemusí to byť komerčná prax. Veľká Británia vytvorila špeciálny orgán, Holandsko a Belgicko e, tiež vyvíjajú snahy v tejto oblasti. Regulácia je ďalším aspektom, ktorý približuje túto, to náhradné rodičovstvo adopciou. Nadnárodná, národné nad, rodičovstvo je e, sa rozvíja, ale zatiaľ nebolo predmetom veľkého výskumu. Až v rok, až teraz sa na tom začína pracovať, ale je tu potreba konania, predovšetkým kvôli právnym dôsledkom pre dieťa aj pre rodinu. Niektoré veci, o ktorých diskutujem v mojej prezentácie, e, približujú isté príklady e, z, z Veľkej Británie, Belgická aj Holandska. Boli to vlastne Eh, páry, ktorí eh, vo Spojených štátoch, v niektorých teda štátoch USA aj v, na Ukrajine vstúpili do takýchto eh, dohôd náhradného rodičovstva. V Veľkej Británii náhradné rodičovstvo je e, povolené a preto tam sa rozhodlo veľmi rýchlo. Podobný prístup e, sa aplikoval aj v Španielsku, v Belgicku a Holandsku. E, zahraničné rodné listy neboli e, priznané, pretože to bolo údajne proti verejnému poriadku a zákonu. Vo Francúzsku e, sa zameriali na e, súdny príkaz vydaný pred narodením a nie národný list. Každá, eh, každý právny systém eh, aplikoval svoje vlastné eh, pravidlá pri vydaní rodného listu pre dieťa. Vo všetkých prípadoch mena objednávajúcich rodičov sa objavili v pôvodnom rodného listu a to bolo proti zákonom. Všetky členské štáty, ktoré uznáv, vo všetkých členských štátoch, ktoré uznávajú pôvodnú biologickú matku za matku. Ja môžem citovať britského sudcu. E, deti vlastne boli pozbavené rodičov a pozbavené e, štátnej e, príslušnosti. Ďalším krokom by bolo umiestnenie ich do štátnej starostlivosti Prečo potrebujeme konať? Nedávno eh, právne rodičastvo bolo uznané, uznané za dôležitú tému rodinného práva, ale zatiaľ žiadne existujúce rodinné, eh, nástroje nástroj rodinného práva to neregulujú kvôli rôznym reakciám na náhradnú e, rodičovstvo od liberálnych až po veľmi reštriktívne prístupy. Bolo by treba vytvoriť spoločný prístup a normy pre vecné právo, ktoré zatiaľ je dosť neviditeľné a pre e, súkromné medzinárodné e, právo. Možno by sa malo vypracovať nové nariadenie pre e, vypracovanie, e, vy, vystanovanie rodných listov. Tento, tieto nástroje implementujú nástroje, ale e, treba spomenúť dve veci. E, Brusel 2 neposkytuje možnosti napádať rodičovstvo a jednoducho sa tie veci nedajú previesť. A druhý bod je veľmi dôležitý. Cezhraničná náhradná rodič- náhradné rodičovstvo je globálny fenomén a nielen európsky fenomén. A preto akékoľvek stopy na európskej úrovni by neboli postačujúce na dosiahnutie žiadanej legislatívy. V takomto kontexte by sa dalo robiť ďalšie riešenie a to je spoločná snaha na úrovni, európskej úrovni aj Hákskej konferencie a súkromného medzinárodného práva v oboch smeroch. Poprvé preštudovať náhradné rodičovstvo, rozmery a skúsenosti a po druhé vypracovať medzinárodný dohovor o súkromnom medzinárodnom práve a o náhradnom rodičovstve v súlade s modelom Hákského dohovoru. Harmonizované pravidlá by museli zaručiť istotu a predvídateľnosť rozhodnutí pre blaho dieťaťa a pre zamera- určených rodičov tak, aby sa riešili najspornejšie otázky, ako je e, vykoristovanie žien a predaj detí. Ďakujem veľmi pekne. Ja, ich danke auch. Aj ja ďakujem. My ako právnici z praxe bohužiaľ zaostávame za tým skutočným vývojom naozaj nie je dobré, aby sa to dialo v tejto oblasti, kde sa to týka takýchto citlivých záležitostí, ako je skutočné materstvo biologické a náhradné. Teraz sa pozrieme na vzájomné uznávanie medzinárodnej adopcii, aká je súčasná situácia v členských štátoch, či je nejaká nevyhnutnosť spoločnej akcie na úrovni EÚ, či treba pri, prijať nejaký, nejaké osvedčenie o adopcii, alebo či je tu potreba európskej politiky pre oblasť adopcií. Tu bola zadaná štúdia a pani Rafaela Preľasko pardon, Ľasko, e, právnička a manažerka na Inštitúte podporovania práv detí. A ona teda vypracovala túto štúdiu pre Európsky parlament a teraz nás o nej poinformuje. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne za možnosť v prvom rade realizovať tú štúdiu a potom ju aj prezentovať na tejto dôležitej schôdzi. Hlavným cieľom štúdie alebo teda výskumu je navrhnúť komparatívnu analýzu e, rozdielných e, systémov adopcie. Cieľom je e, vypracovať aj aktualizáciu o znalostnej báze, na základe ktorej je možné lepšie pristúpiť k hodnoteniu akýchkoľvek politik v tejto oblasti, pričom sa zohľadňuje aj dopad, ktorá, tak, ktorý môže mať takáto politika v jednotlivých členských štátoch EÚ na základe dôkazov dosiahnutých v tom výskume na jednej strane a na druhej strane aj na základe systémov ochrany blaha detí. Ja sa budem sústrediť predovšetkým na e, aspekty právomocí súdnej. E, bola vykonaná podrobná štúdia národných politík, e, pričom hlavným cieľom bolo nájsť zjednocujúce elementy v existujúcej legislatíve a takisto sme sa pozreli na tie hlavné problémy v jednotlivých krajinách, pokiaľ ide o adopčné postupy, pričom sme sa zároveň snažili identifikovať aj tie podstatné e, regulačné oblasti a oblasti kolízií a konfliktov, v rámci ktorých e, by bolo žiadané prijať nejaké spoločné riešenia. Najskôr je nevyhnutné počiarknúť, že komparatívna analýza, ktorá bola realizovaná v rámci správy e, a v rámci teda EÚ, jasne počiarkuje eh, pretrvávajúce rozdielnosti v jednotlivých štátoch. Takéto rozdielnosti môžu byť mimoriadne vypuklé, tak pokiaľ ide o procedurálne aspekty a takisto aj národné eh, služby. Tam eh, je veľká rozmanitosť. Takisto úloha, ktorú zohrávajú národné zákonodárne orgány aj smerom k príslušným administratívnym orgánom zostáva naďalej tou kľúčovou. Pokiaľ ide o samotný proces adopcie a takisto účinnosť príkazov na adopciu v jednotlivých členských krajinách. Väčšina e, členských krajín v rámci tohto prieskumu sa vyjadrila, že nie sú mimoriadne rozdiely, pokiaľ ide o e, tieto adopčné postupy, e, keď porovnáme jednotlivých občanov EÚ a porovnáme teda s občanmi mimo EÚ, ktorí pobývajú na území EÚ. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že štátne občianstvo adaptívneho rodiča nie je predpokladom, nie je nevyhnutým predpokladom. Pokiaľ ide o aplikovanie práva konkrétnej krajiny, je potrebné, aby rodičia mali svoj právny pobyt v rámci tejto členskej krajiny, európskej krajiny. Uznávanie príkazov na adopciu zo zahraničia prebieha vo všeobecnosti automaticky len v krajinách, ktoré sú signatármi dohovoru z Hágu. V prípade, že európsky občania, ktorí žijú v inej európskej krajine, adoptujú si dieťa prostredníctvom postupu e, krajiny ich obvyklého pobytu, tak adoptovanému dieťaťu je, teda prislúcha rovnaké štátne občianstvo, ako je občianstvo rodičov v krajine EÚ. V prípade, e, že táto krajina podpísala Hagský dohovor o medzinárodnej adopcii, a takisto je k tomu e, pripojený aj, pripojené osvedčenie o súlade, tak ako to stanovuje článok 23 toho istého dohovoru. Príkazy na adopciu sú zaznamenávané do e, registrov matričných, tak aby dieťa mohlo získať rovnaké štátne občianstvo ako rodičia. V opačných prípadoch e, príkazy na adopciu musia byť uznané zvyčajne justičným, väčšinou teda justičným, respektíve administratívnym orgánom, správnym orgánom. A podstatnou, podstatným predpokladom uznania príkazu na adopciu, ktorý bol vydaný vonku, je, že takéto zahraničná adopcia je plne v súlade s právnym princípom, ktorý upravuje príkazy na adopciu. Ale niektoré krajiny EÚ E, to majú upravené tak, že ako náhle je poskytnutá adopcia v zmysle legislatívy, ktorý, ktorá nie je kompatibilná s vnútroštátnym poriadkom, príkaz na adopciu nemusí mať rovnaký účinok, ako by tomu bolo v prípade vydania takéhoto príkazu v rámci vlastnej jurisdikcie. Napríklad adopcia môže byť považovaná za jednoduchú a nie za plnohodnotnú. Pokiaľ ide o tieto otázky a iné otázky, ktoré sú v hre e, v tom európskom rámci, v správe počiarkujeme, že viacnásobnosť tých riešení, ktoré sú zamerané na úpravu takéhoto problému, či už zo záväznou alebo no, nezáväznej alebo nezáväznej povahy, môžu viesť k značným napätiam v rámci Európy. Keď teda uvažujeme o eventuálnych úpravách, ktoré by mohli byť prijaté aj v budúcnosti, tak najskôr odporúčame zjednodušenie a koordinovanie všetkých existujúcich opatrení v tejto oblasti tak aby sme umožnili vypracovanie európskej stratégie, ktorá by sa neobmedzovala len na dodržiavanie e, dohovoru, e, ktorý je nadväzný na dohovor Hagsky, ale e, môže to byť otvorené aj iným medzinárodným nástrojom, ktoré sa zaoberajú právami detí. Z tohto pohľadu by bolo vhodné dávať e, prednosť alebo preferovať tendenciu, ktorá už bola akceptovaná, ale evidentne je ešte predmetom e, ďalšieho rozvoja na základe koordinovaných a ďaleko siahlých plánov, ktoré sú zameriavané na špecifické ciele, ako napríklad ratifikácia medzinárodných dohovorov, vypracovanie nových legislatívnych úprav na národnej úrovni, vytvorenie monitorovacích mechanizmov, dohľad nad vládnymi iniciatívami, alokovanie zdrojov, e, podpora politik a aktivít, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie povedomia verejnosti e, v otázkach ochrany dieťaťa a predovšetkým adopcie. A konkrétne, pokiaľ ide o uznávanie príkazov na adopciu, keď všetky e, osoby, ktoré sú súčasťou procesu adopcie, e, disponujú európskym občianstvom, tak by sme mali byť schopní nájsť spoločné riešenie tak, aby sme zabezpečili, že priame uznanie v krajinách EÚ e, prebehne, pokiaľ ide o rozhodnutie o adopcii vydané v akékoľvek krajiny bez ohľadu na to, či bola v predmetnej krajine eh, ratifikovaný, ratifikovaný dohovor z Hágu z 93. Za predpokladu, že tieto zásady budú rešpektované a že došlo aj k zohľadneniu patričnému najlepšieho záujmu dieťaťa. V tejto chvíli záver, ku ktorému dospievame, je, že sa nejaví nejaká potreba kodifikovať eh, jednotné pravidlá na úrovni spoločenstva, avšak je dôležité eh, vytvoriť E, teda dopracovať nástroj, ktorý už existuje. A treba verifikovať konkrétne, či a do akej miery e, oblasť e, súkromného práva, v ktorej ide o takéto základné, základné práva, do akej miery je možné ju ovplyvniť spoločnými politikami EÚ. Medzi tým sa domnievame, že vypracovanie dokumentu, ktorý sa bude zaoberať zásadami e, práva adopcie a predovšetkým medzinárodného práva adopčného, mohol by byť úspešný pri zadefinovaní takého súboru referencií, mohol by nadviazať na existujúce pravidla a mohol by identifikovať princípy, ktoré by mali byť spoločné všetkým legislatívam a členským štátom. Takýto dokument by mal silnejšie hájiť istú spoločnú líniu a takisto by z toho mohli vyplynúť kvalitnejšie politiky v tejto oblasti. Absencia legislatívnej príslušnosti EÚ je bez pochyby veľmi dôležitým formálnym faktorom, ale nie je to najväčšou prekážkou v tomto procese. Preto sa domnievame, že prvý krok, ktorý musí byť zabezpečený, je vytvorenie spoločného referenčného rámca. Podrobnejšiu analýzu e, tejto špecifickej záležitosti e, máte v správe. E, môžete si ju stiahnuť na webovej stránke Európskeho parlamentu, ale takisto aj na e, stránke nášho inštitútu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, máme e, dočinenia s mnohými ehm, nástrojmi, takže naozaj vystáva otázka, či teda sú potrebné, či je potrebné vypracovanie ďalších Máme medzi nami pani Angelili, máme tu európsku mediátorku v oblasti um, únosov detí, takže Zajímalo by nás, čo nám povedie v tejto oblasti. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem organizátorom za túto vzácnú e, príležitosť výmeny názorov. Ja vám e, sa budem snažiť popísať moju e, úlohu ako e, medzinárodnej mediátorky v oblasti cezhraničných únosov detí. Európsky parlament bol pln, prvou inštitúciou EÚ, ktorá pochopila, že s voľnou slobodou s pohybou vo, s voľným pohybom osôb vlastne súvisí aj nárast takýchto prípadov na cezhraničnej úrovni v prípade e, rozvodov manželstiev. Parlament preto e, vytvoril e, túto inštitúciu v 87. roku, teda inštitúciu mediátora v týchto medzinárodných otázkach. Bolo to teda veľmi E, odvážne, pretože EU sa vtedy e, nazývala ekonomickým spoločenstvom. Takže nemala žiadne kompetencie v oblasti e, spolupráce v občanskoprávnych veciach ani v otázkach rodičovského práva, rodinného práva. Takže išlo naozaj o dôležitú iniciatívu a Teraz začíname, máte pomaly údaje, ktoré hovoria, že tento fenomén je naozaj veľmi dôležitý. Pred pár mesiacmi Európska komisia nám povedala, že každý rok eh, v Európe je približne 300 medzinárodných manželstiev, ktoré sa uzatvárajú, takže je to skutočne veľmi veľké číslo a e, samotná Európska komisia do roku 2012 e, vypracuje štatistiky a správu o uplatňovaní zo strany členských štátov, pokiaľ ide o nariadenie 2000, 2001, teda Brusel 2. Ide o správu, ktorá zahrňa viacero e, prípadov medzinárodných únosov detí, čo je teda fenomén, ktorý stále narastá. No, vrátim sa teraz k úlohe mediátorov. Európsky parlament už v 87. roku vytúšil, teda vytvoril tento nástroj ako možné alternatívne riešenie pre prípady, v ktorých je možné nájsť dohodu medzi rodičmi, e, teda týmito dospelými rodičmi, ehm, pokiaľ ide o maloleté dieťa. Hovorí sa o tom aj dnes. Štokholmský program, teda program z roku 2009, spomína veľmi jasné indikácie práve eh, pokiaľ ide o tieto témy pretože mm, teda jasne sa tam hovorí, že treba posilňovať spoluprácu v tomto sektore medzi členskými štátmi a potom sa odkazuje aj teda konkrétne na e, rodinnú mediáciu na medzinárodnej úrovni. E, rada, rada hovorí, že pokiaľ ide o únosy detí zo strany jedného z rodičov, okrem toho, aby sa efektívne e, využívali existujúce právne nástroje v tejto oblasti, malo by sa skúmať Mala by sa skúmať možnosť e, môcť využiť medzinárodnú e, mediáciu v tejto oblasti a uplatňovať najlepšie príklady z jednotlivých členských štátov. Takže mediácia predstavuje naozaj e, užitočný nástroj, ktorý by sa mal ďalej objasňovať, kodifikovať, čo robí Európsky parlament používa e, tento nástroj mediátora na to, aby si vypočul všetkých e, občanov, ktorí dobrovoľne majú záujem hľadať e, dohodu. Takže my väčšinou dostávame návrhy zo strany dvoch rodičov, ktorí teda tu vidia ten prevažný, veľký záujem dieťaťa E, ktorému chcú teda e, slúžiť a chcú sa v záujme tohto dieťaťa dopracovať k nejakej dohode. Med, e, teda mediácia znamená vyhnúť sa psychologickému stresu a teda zredukovať nejaké dlhé administratívne naťahovačky. Ale samozrejme, to, čo my robíme, Um, tu ide naozaj len o inovatívny prístup, pretože v skutočnosti neexistuje skutočná definícia mediácie v oblasti teda nejako, čo sa týka e, aktuálnej legislatívy alebo e, Európskej komisie. Takže to, čo robí Európsky parlament, keď e, sa na nás obrátia rodičia, je že im poskytneme informácie, eh, psychologickú podporu, máme k dispozícii ehm, personál expertov, ale v skutočnosti teda sú tu pred nami určité hranice, pretože neexistuje jasná definícia toho, čo máme na mysli eh, pod mediáciou. A pri výkone eh, našich funkcií od začiatku informujeme rodičov, že dohoda je dobrovoľná a že ak eh, sa eh, k nej pristúpi, tak potom musí ju, musia ju vykonávať príslušné národné orgány podľa teda platnej legislatívy členských štátov. Samozrejme, my vždy špecifikujeme už od začiatku, úlohu, ktorú môžeme zohrávať, kompetencie, ktoré máme, právomoci a aj ich eh, obmedzenia, obmedzenia expertov, ktorí sú zúčastnení na mediácii. Z tohto pohľadu sme vypracovali určitý kódex správania mediátora Európskeho parlamentu v prípade medzinárodných únosov detí. A tam sa teda hovorí o pojmoch, ktoré e, teda sú v zmenici 2052. Takže toto je teraz z legislatívneho pohľadu. A na záver musím povedať, že práve na základe štokholmského programu by bolo vhodné, keby sa táto inštitúcia mediátora posilnila, a ja by som chcela požiadať, požiadať teda kompetentných komisárov, či by nebolo vhodné, aby zo strany Európskej únie sa vytvorila definícia nástroja, e, ktorý by bol legislatívne kodifikovaný a teda e, riešil by otázku medzinárodnej e, mediácie v cezhraničných prípadoch rodinného práva. A to v záujme toho, aby sme mohli lepšie e, vlastne umiestniť do našich noriem e, teda inštitút mediátora, pretože je skutočne o citlivé záležitosti. Európska komisia v januári, februári budúceho roka Myslím si, že vlož komisárka Redingová predostrtrie viacero návrhov týkajúcich sa e, citlivejšej e, legislatívy, legislatívy citlivejšej voči deťom. A teda bude to súvisieť s určitými um, ustanoveniami a úpravami, s ktorými súvisí aj posilnenie Inštitútu rodinnej meditácie, pretože to môže byť spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby malolety boli, e, e, teda museli trpieť e, naozaj negatívne v dôsledku rozchodu jeho rodičov. Vielen Dank. Ďakujem. Teraz by sme prešli k eh, diskusii s, našim, eh, s našimi kolegami z národných parlamentov. Mám tu štyri eh, prihlášky do diskusie. Grécky, parlament holandský a dva zo Španielska. Takže nech sa páči, zástupkynia prvej komory holandského parlamentu. Eh, eh, eh, ja som poslankyňou holandského senátu. Vypočuli sme si veľmi veľa, veľmi veľa informácií, neviem, kde presne začať. Ale niekoľko pripomienok len tak intuitívne z mojej strany. Máme dohovor hákský o ochrane detí a Holandsko má veľmi pozitívne skúsenosti. Máme právnika, ktorý priamo kontaktuje aj ostatných právnikov v tejto oblasti v iných krajinách EÚ. A takisto máme špeciálny súd zriadený, tak ako je to v Anglicku. A tam je sústredený aj špecifický know-how. A to je vec, ktorá nám veľmi blízka je však vec, ktorá ma troška znepokojuje. A síce to, čo sme si vypočuli o náhradnom materstve. Skôr ako sa pustíme do právnych úprav tejto oblasti, chcela by som naozaj apelovať na to, aby sme sa pozreli aj na etickú stránku e, celej problematiky a veľmi podrobne. My v Holandsku rozlišujeme vysokotechnologickú, vysokotechnologické náhradné materstvo a nízkotechnologické. Vysokotechnologické znamená, že dieťa pochádza plne z génov e, tých e, rodičov, e, ktorí si teda želajú dieťa. Je to in vitro transplantácia vajíčka, teda do maternice matky. To je úplne iná situácia, kde náhradná matka poskytuje genetický materiál. Čiže je veľmi veľa situácií a v prípade, že tá právna úprava nebude dostačujúca a dobrá, tak potom sa domnievam, že sa blížime naozaj k situácii, kde jednoducho budeme rozhodovať o, dieťaťu, o dieťati nesprávnym spôsobom. Komerčné náhradné materstvo je zakázané v Holandsku, ale je veľmi ťažké takúto demarkačnú líniu stanoviť, kedy je to už komerčné vynosenie dieťaťa Môže to byť poskytnutie pomoci či už susedke alebo členke rodiny. Je to veľmi ťažké. Je to individuálne materstvo, na to je napríklad predpísané právne, teda poradenstvo psychologické v Holandsku. Nejde teda len o takéto vysokotechnologické náhradné materstvo. Tu je veľa aspektov, ktoré musia byť zohľadnené a najskôr musíme si objasniť toto, skôr ako sa pustíme do úpravy právnych záležitostí. Čiže naozaj by som chcela poprosiť, aby sme e, to preskúmali veľmi pozorne. E, dieťa má právo vedieť, e, od koho pochádza. A keď v tých osvedčeniach budú len mená rodičov, tak naozaj budeme musieť nad tým veľmi uvažovať pozorne. Čiže v súčasnosti máme zmluvu, ktorá upravuje práva dieťaťa a dieťa má nárok vedieť o svojom povode, Nemalo by to byť upravené len právne, ale mali by sme sa zaoberať aj medicínskymi, emocionálnymi a takisto aj etickými aspektami. Ešte sa pozriem. Bolo toho naozaj veľmi veľa. Ešte sa vrátim k únosom detí. Naše skúsenosti eh, v rámci Európy sú dobré, naozaj, aj prostredníctvom Bruselu 2, takisto na základe Hákského dohovoru. Veľké problémy sú so Spojenými štátmi. pretože tam nie sú žiadne finančné prostriedky eh, poskytované rodičom na to, aby mohli eh, viesť nejaké takéto konanie. Ale to sú praktické záležitosti, ktoré bohužiaľ so sebou prinášajú celú sériu problémov a ja si kladiem otázku, či by Európa nedokázala na bilaterálnej úrovni e, nadviazať rozhovor so Spojenými štátmi ohľadom praktickej realizácie celej veci. Ďakujem pekne. Ja, Dank. Wir das als Anregung... Ďakujem pekne. Toto ako podnet si osvojíme, teda návrh bilaterálne o tom rokovať so Spojenými štátmi. Ďalej mám pani Baziliky z Grécka. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνεδροί μέλη της παρούσας συνέλευσης, χαιρετίζω τη σημερινή αξιοποίηση. Dámy a páni, vážení členovia parlamentu, som veľmi rada, že môžem byť na tomto vynikajúcom stretnutí. Musím povedať, že my často dostávame právne stiažnosti, ktoré, uh, ktorým je ťažko porozumieť, ale to, čo som si dnes vypočula, eh, potvrdzuje, že to nie je pravda, čo sa týka ochrany detí alebo umožňovania voľného pohybu osôb. Grécko je eh, členom EÚ a tento rok sme podpísali Hakský dohovor. Myslíme si, že v tomto dohovore je veľmi dôležitá e, záruka ochrany e, záujmu detí pri medzinárodných adopciách a systém spolupráce medzi signatárskymi štátmi tak aby sa vyhlo napríklad únosom detí alebo predaju detí. Grécko sa snaží zaviesť svoje vlastné nástroje, aby sa vyhlo takýmto problémom. Samozrejme je to ťažké, keď e, sú do toho zapojené dva členské štáty, ale my naozaj potrebujeme ústredný orgán, ktorý by riešil medzinárodné adopcie, taký orgán, ktorý by zohrával aj preventívnu úlohu, ktorý by preventívne chránil záujmy detí. A by tiež kontroloval, či potenciálni adoptívni rodičia plnia všetky potrebné podmienky. Potrebujeme jeden príslušný orgán pre na takúto oblasť, ktorá je naozaj veľmi emotívna. Samozrejme, nemôžeme prehliadnúť to, že v mojej krajine, ako aj v iných krajinách, sa dajú adoptovať aj dospelí. A to by tiež malo spadať do európskej legislatívy, pretože je to súčasť voľného pohybu osôb v rámci EÚ? Takže na to, aby takáto inštitúcia, ale takýto orgán bol úspešný, mali by sme sa zhodnúť možno na záveroch, ktoré predložila pani Filiasku. Všetky štáty by mali mať register a mali by uh, rešpektovať uh, mm, tajné, tajnosť informácií, pre všetkým sa týka pohľavia a tak ďalej. Mal by sa lepšie tiež uplatňovať systém subsidiarity. Každý členský štát by mal vytvoriť istý program adopcií organizovať konferencie a tiež požiadať odborníkov, aby študovali, skúmali vzťahy adoptívnych detí. A ešte jedna ďalšia vec, ktorú by sme mali zaručiť, a to je to, že budú vypočuté práva dieťaťa, a že bude vypočuté dieťa v súdnych konaniach Ehm, mám otázku, ktorá by mohla byť možno aj na viacerých rečníkov. Čo si myslíte, v ktorom veku je dieťa dostatočne zrelé na to, aby bolo zapojené do takéhoto konania? Od akého veku si myslíte, dieťa by malo byť povinne vypočuté v rámci uh, konania o adopcii? Toto je možno otázka, na ktorú by sa bolo treba detálnejšie zamerať. Možno by mali byť špecifické ustanovenia pokrývajúce situáciu, ktorej by adoptívne alebo dieťa, ktoré má ísť na adopciu a pochádza teda z krajiny, ktorá bola zapojená alebo možno nebola zapojená do tých uh, uh, opatrení na spoluprácu. Manuel Valdeba Valal zo Španielského senátu je ďalším rečníkom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Tuto som vľavo. Ďakujem pekne za plodné vystúpenia na tomto treťom bloku dnešného stretnutia, ktoré predstavuje jedno z e, pilierov e, rodinného práva. To je rodičovská zodpovednosť a ochrana detí. Ja chcel by som konkrétne spomenúť niektoré aspekty a tiež pouvažovať nad vecami, ktoré sa mi zdajú zaujímavé pretože momentálne v Španielsku e, sú to otázky veľmi dôležité. Dokonca aj v Senate sme vytvorili e, takú štúdijnú iniciatívu o e, zdieľanej starostlivosti o dieťa alebo zdieľanej opatere takáto opatera, ktorá by sa mala e, aplikovať, e, je taká, ktorú by sme uprednostnili, aj keď samozrejme nebude to automaticky, je to logicky. Je to logické, samozrejme, e, otec alebo matka, ktorá nechce byť s dieťaťom, tak nemôžeme ich nútiť. Ale naopak bude možné umožniť, a teda logické je, aby sa to umožnilo tomu, kto chce byť s dieťaťom, aby mohol byť s dieťaťom a to nás vedie k tej otázke rodičovskej zodpovednosti, ktorá potom zasa povedie k hľadaniu dohody medzi rodičmi. Tí musia uh, sa snažiť o dosiahnutie dohody a o zdieľanej starostlivosti tak, ako tomu bolo e, pred e, ukončením vzťahu. E, je tu jedna zaujímavá právna otázka. Všetky legislatívy, aj španielská legislatíva to naznačuje, ale pri zdieľanej o, e, opatere ide najmä o záujem dieťaťa je to otázka, ale teda, kto teda rozhodne o tom záujme dieťaťa, pretože možno otec má nejaký záujem pre to dieťa, potom matka má nejaký iný záujem pre to dieťa, starí rodičia um, zasa môžu myslieť na niečo iné, um, ministerstvo financí zase môže myslieť na niečo iné, že čo je najlepšie pre záujem toho dieťaťa. Takže je to také nejasné a o tomto nakoniec vlastne rozhoduje sudca. Takže tento záujem dieťaťa, ako som povedal, o tom sa rozhodne pri tom súdnom konaní. E, takže myslíme si, že e, zdieľaná opatera. To by malo byť predovšetkým právo dieťaťa mať kontakt s oboma rodičmi, pretože samozrejme, keď sa preruší e, zväzok, keď sa preruší manželstvo, ukončí, e, tak e, to iba prerušenie zväzku, ale nie prerušenie vzťahu alebo lásky dieťaťa k rodičom. A po druhé, pri tomto koncepte si myslíme, že je to e, právo a povinnosť ľudí, e, rodičov, zosúladiť svoj pracovný život a rodinný život. E, a také právo má mať matka ako aj otec, aby teda mohli sa venovať aj práci, aj aj e, svojim deťom za rovnakých podmienok, aby si mohli teda e, rozdeliť svoje povinnosti aj práva. A samozrejme, ak sa nedosiahne dohoda, tak sudca by mal mať možnosť určiť e, dohodu. Ale vždy by to malo e, sa e, zakladať na tých dvoch pilieroch. To znamená, právo dieťaťa má ten istý vzťah s rodičmi ako predtým a potom povinnosť rodičov rešpektovať želania svojich detí. Samozrejme, pri cezhraničných prípadoch sa to ešte komplikuje, pretože tam je komunitárna legislatívna, legislatíva, ako aj vnútorná, vnútroštátna legislatíva, ako to už tu aj odznelo a tá komunitárna legislatíva by mala umožniť sudcovi určiť e, alebo odhaliť zámery rodičov. E, môže e, to byť napríklad preto, teda rodičia sa chcú presídliť preto, lebo e, v tej konkrétnej krajine nenašli prácu a preto sa musia presídliť niekde inde. Ale môže to byť aj preto, že napríklad majú nejaké zlovesné úmysly a to znamená, že napríklad matka nechce dovoliť e, otcovi, aby sa stretával s e, dieťaťom Myslíme si teda, že v takýchto prípadoch sudca by mal vedieť odhaliť tento zámer pri udelení alebo neudelení plnej starostlivosti. Potom sa spomínal aj ten režim návštev a chcel by som poukázať na samotný termín, ktorý myslím si, že je milný, nie je správny. V španielskom práve E, návšteva, to je napríklad návšteva lekára alebo návšteva e, alebo návšteva mm, právnika. Napríklad v angličtine sa to nazýva appointment, ale svoje dieťa vy nenavštevujete, vy strávite s ním čas, máte právo byť s ním, e, sprevádzať ho. Nikdy nehovoríme iba o práve na návštevu, pretože právo na návštevu to je právo pri návšteve nejakej tretej strany. Aspoň my to tak chápeme Španielsku. A nakoniec chcem ešte povedať, že táto zdieľaná opatera, e, ktorú e, obhajujeme a presadzujeme, e, tam by sa malo myslieť aj na tú rozšírenú rodinu, napríklad na starých rodičov, ktorí možno nerozumejú, prečo došlo k ukončeniu manželstva, ale títo ľudia by mali mať možnosť pokračovať vo vzťahu ku svojim vnúkom presne tak, ako tomu bolo pred ukončením vzťahu. A nakoniec, pani predsednička, by som ešte chcel povedať, že mnohé tieto otázky by sa dali vyriešiť, ak by sa urobila predmanželská zmluva na e, európskej úrovni, na tom tiež pracujeme v Španielsku, takto by sa preventívne dali vyriešiť všetky tieto otázky e, v praxi. Ďakujem veľmi pekne. Ähm, Možno ešte k definícii návštevného práva. Myslím si, že je to, problém, je to trochu problém s prekladom, pretože v oficiálnych eh, nákladoch aj eh, eh, teda v, v Nemčine sú možné dve varianty Umgangsrecht, Besuchsrecht. V Nemecku sa používa Umgangsrecht, Besuchsrecht sa používa tu v prekladoch Európskeho parlamentu. väčšine e, ľudí, ktorí e, vstupujú do manželstva, odporúčame, aby teda e, uzavreli manželskú zmluvu, keďže všetci však veria v silu lásky, tak pomerne malý počet z nich k takémuto niečomu pristupuje, ale predsa len toto číslo rastie v Nemecku. A potom pokiaľ ide o problém prekladu alebo definície, delená Eh, právo na starostlivosť o deti. Myslím si, že tak, takto sa to teda nazýva. Myslím si, že to ste mali na mysli. A teraz eh, Arkadio Díaz eh, Techera z právneho výboru. Ďakujem, pani predsednička. Dve otázky pre rečníkov. Toto je tiež vlastne vyjadrenie našej vďaky a vďačnosti teda za ich e, prednášky, to, že sa ich chceme niečo spýtať. E, článok 13 e, Hakského dohovoru, otázka domáceho násilia v prípadoch eh, domáceho násilia je debata, ak nám jeden z rodičov vo všeobecnosti sú to muži, aj keď niekedy to môžu byť ženy, ak teda vykonávajú domáce násilie, čo sa stane s tou možnosťou eh, spoločnej opatery počas eh, tranzičného, počas prechodného procesu. A čo sa Teda a ešte potom e, tá druhá otázka na prvých troch rečníkov. Do obedu sme hovorili o článku 46 návrhu nariadenia o dedičstve. E, návrhu nariadenia 2009-1057 e, a hovorilo sa o článku 46 a dnes po obede traja rečníci sa vrátili k tejto otázke, v eh, tejto oblasti eh, súdnej spolupráce. Otázka je, či tu vychádzame už z tých predchádzajúcich poznátkov, pretože ja som teda eh, to poznám aj zo svojej skúsenosti z eh, Kanárskych ostrovov. Samozrejme, nikto nechce, aby sme sa tomuto venovali iba nejako eh, melancholicky alebo emotívne, eh, ale chcel by som vedieť, či teda sú nejaké už vedomosti o tejto skutočnosti. Myslím si, že rozvod by nemal byť kauzálny stačí samozrejme vôľa jedného z, z manželov na rozvod. Myslím si, že netreba hľadať vinníkov, stačí teda vôľa jedného manželov. Ja si myslím, že nemal by byť iba nejaké právo na návštevu, ale povinnosť návštevy. A čo sa teda stane, ak nie sú nejakí vinníci? Nuž, e, tá opatera o maloletých by mala byť zdieľaná, len okrem tých prípadov samozrejme, ak by sa preukázalo, že je ten e, vplyv či už jedného rodiča alebo druhého škodlivý na maloletého. Ale podľa mňa by bolo treba menej rečí, menej vyhlásení, že teda ja som lepší a ty, uh, ty nestojíš za nič, ale snažiť sa o uznanie, aj teda súdne uznanie. Uh, jedna vec je, čo ja si osobne môžem myslieť, ale ja musím dôverovať e, tomu právnemu systému, či už je to anglosaský, alebo kontinentálny, alebo nemecký systém a tak ďalej, keďže zdieľame spoločný, spoločnú kultúru, spoločný systém, e, naše hodnoty, ľudské práva a tak ďalej, tak musíme jednoducho dôverovať tomu súdnemu orgánu e, iného členského štátu, pretože zdieľame tieto spoločné hodnoty. A preto samozrejme to, čo si myslím ja, to je jedna vec, ale druhá vec je potreba väčšieho uznania súdnej kvalifikácie, väčší rešpekt pre súdne orgány, pretože zdieľame vlastne spoločný súdny priestor. Samozrejme ešte veľa nám treba, aby sme v tomto pokročili, ale e, nemali by sme si namýšľať, že sme lepší alebo ani, že sme horší. Sme rovní. A takže tu by som to už skončil a bol by som rád, aby e, rečníci mohli odpovedať na moje otázky. Ďakujem. Vielen Dank. Nun hatte noch Frau Francesca Almeida vom portugiesischen Parlament. Ešte Francesca Almeider z portugalského parlamentu. Ehm, e Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Rada by som sa najprv poďakovala e, v mene portugalského parlamentu za zorganizovanie tohto stretnutia. Myslím si, že to bola veľmi dobrá skúsenosť pre nás. Samozrejme, viem, že čas beží a preto len niekoľko pripomienok k tomu, čo tu odznelo. Rodičovská zodpovednosť v prípade cezhraničných sporov a určité aj všeobecné pripomienky k tejto situácii. Poprvé uznávanie verdiktov iných členských štátov a orgánov príslušných pre túto oblasť. Samozrejme je dôležité vypočuť eh, si dieťa pri určovaní rodičovskej e, starostlivosti, ale vieme, že sú veľmi rôzne ustanovenia, rôzne spôsoby vypočutia detí a obávam sa, že to by mohlo viesť k zlyhaniu e, a k ne uznania, k neuznaniu rozsudkov týkajúcich sa rodičovskej zodpovednosti z iných členských štátov, pretože ten členský štát môže rozhodnúť, že ten iný členský štát nedostatočne vypočul dieťa. Preto by som navrhla, že bolo by možno dobré stanoviť minimálne normy pre vypočutie detí pri takomto konaní, tak aby to neprestavovalo prekážku Eh, uznania rozsudkov. A aby to teda potom neviedlo k vážnym eh, časovým posunom, ktorí boli proti eh, záujmom dieťaťa. Potom medzinárodné adopcie. Záujem dieťaťa je prvoradý pri adopciách v Portugalsku. Vždy ide o, na, o to, aby sa našla čo najlepšia rodina pre dieťa ale výsledok nie je vždy úplne ideálny. Existuje nový zákon o občianských možnostiach pre adopciu detí pre všetkým z ústavnej starostlivosti, ale ak národné ustanovenia e, pre adopcie by sa skomplikovali, tak to by komplikovalo aj medzinárodnú situáciu, pretože samozrejme e, sú tam veľmi vysoké náklady, e, nehovoriac už o cestovaní z jedného štátu do druhého a ak tie postupy tiež sú dlhšie, ak sa snaží človek zharmonizovať jednotlivé postupy, Myslím si, že nakoniec teda neprekvapuje, že len 53 zahraničných detí bolo adoptovaných eh, portugalskými občanmi a len 11 portugalských detí adoptovali iní štátni príslušníci. A myslím si, že tie prípady by boli asi podobné aj v iných členských štátoch, takže eh, myslím si, že by bolo lepšie mať minimálne normy pre uľahčenie medzinárodných adopcií ak teda medzinárodná adopcia je najlepšie riešenie pre dieťa. A tomu e, môže byť, ak nám už boli adoptovaní súredenci takýchto detí. Vyjadrovali ste teda k právu vypočutia detí, takže možno pani e, e, by mohla na toto zareagovať. Možno niečo teda k tomu e, veku, odkedy je možné e, deti vypočúvať, e, čo si o tomto myslíte. Ďakujem. Nechcem tu nejako spomínať konkrétny vek. Akurát si myslím, že 7 alebo 8 rokov to je príliš nízky vek. Vo Švedsku deti vôbec nevypočúvame, až teda pokiaľ nemajú 16-17 rokov. Chcela by som povedať, že vypočúvanie detí podľa mňa na súde nie je tou najlepšou myšlienkou. Sú aj iné myšlienky, ako e, správnym spôsobom si vypočuť e, názor dieťaťa. Takýto je aspoň môj dojem. Myslím, že ostatné otázky budete musieť vyriešiť v priamom rozhovore, obzvlášť tá otázka na tému adopcie by možno pani Preliasko mohla prediskutovať e, po podujatí s tými, ktorí otázku položili. A teraz... A teraz už by som udelila slovo pani Beck. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Musím povedať, že naozaj e, sme mali veľmi napäté, zaujímavé popoludnie. Šlo zaujímavé deti, rodičov. Musím povedať, že na národnej e, aj medzinárodnej úrovni. Emocionalita ehm, je naozaj veľmi e, silná. Je to naozaj citlivá oblasť a my často aj v našom vlastnom práve e, konštatujeme v prípade konfliktov medzi rodičmi a ak tam ide o deti, je veľmi zložité nájsť riešenia kde by boli chránení rodičia, ale predovšetkým kde aj deti. A pretože vzťahy sa internacionalizujú, e, toto začína byť ešte zložitejšie. Vypočula som si teraz pár vecí, e, ktoré chcem možno ďalej, o ktorých chcem ďalej poreferovať doma. Možno práve preto, že u nás sa o týchto témach ešte diskutuje. Takže tie jednotlivé medzinárodné nástroje, ktoré existujú, Brusel 2a napríklad, um, predstavujú ehm, značné zlepšenie, pretože um, predstavujú určitú, obsahujú určitú jednotnosť. Je to rýchlejšie, tieto úpravy týkajúce sa návštev, práva na návštevu, Pretože s týmto naozaj je spojená veľmi zložitá situácia pre dieťa, ak dieťa napríklad rok strávi u jedného z rodičov, nejakým spôsobom sa to právne tiež zohľadní v záujme dieťaťa, takže rýchlosť e, týchto konaní, to je niečo, čo by sme mali určite zohľadniť. A čo súvisí s mnohými diskusiami, to je ochrana práv detí, právo na vypočutie dieťaťa, či dieťa sa môže vyjadriť Práve sme diskutovali o veku, aký vek by bol relevantný. Diskutujeme eh, aj my o tomto 7 rokov, 12 rokov. Možno je obzvlášť eh, dôležité poupažovať nad tým, akým spôsobom by došlo k vypočutiu dieťaťa. Mali by sme sa zasadzovať naozaj za špecializáciu. Mimochodom aj sudcov, ktorí v tejto oblasti pôsobia, možno aj e, spôsobu alebo miesta, kde teda k tomu vypočúciu detí dôjde. V každom prípade e, nejaký odborník by mal byť prítomný alebo nejaká osoba, ktorá požíva dôveru e, na strane dieťaťa, ktorá teda by dieťa sprevádzala a v jej prítomnosti by dieťa sa mohlo v pokoji vyjadriť e, bez toho, že by sa muselo báť, že stratí alebo podobne. Takže to, tu, tu je dôležitá úloha pre tieto medzinárodné um, riešenie. A pokiaľ ide o túto internacionalizáciu, Bolo by dobre, keby sme vyvinuli spoločné hodnoty v Európe, pokiaľ ide o právo na návštevu dieťaťa, možnosti detí, eh, rodičovskú zodpovednosť, dôveru v právne nástroje iných členských štátov, hovoríme o výmene najlepšej, najlepších postupov. Je naozaj dôležité, aby sme, sa, eh, eh, aby sme diskutovali, vymieniali si naše skúsenosti. Hovorilo sa veľa o mediácii, na medzinárodnej úrovni. Možno to nie je všetko dokonalé, ale práve tam, kde ide o konflikty, možno e, by sme sa mohli snažiť právne toto riešiť e, pomocou dodatočných nástrojov. E, takisto by sa mali rozhodnutia iných členských štátov uznávať, možno aj keď nie sú priamo vykonateľné. A je dôležitá táto mediácia mm, v prípade, kde ide o deti, práve kde ide o právo na starostlivosť o detí alebo návštevy detí. Mali by sme na tom, e, na tom, o tom pouvažovať aj z operačného pohľadu, ako tu vytvoriť právny rámec a ako informovať o tomto, aby ľudia vedeli o týchto všetkých možnostiach únosy, sa spomenuli, e, tam je potrebné rozhodnúť, kde dieťa musí ostať, ale e, značne lepšie by bolo samozrejme už e, vopred sprevádzať páry a informovať ich o tom, akým spôsobom je možné riešiť konflikty. A myslím si, že aj v medzinárodnom kontexte je to dôležitý prvok, ktorý treba si sa ním ďalej zaoberať. Ďakujem a týmto sme dospeli na koniec tohto workshopu, kde išlo práva detí a rodičov. Chcela by som vám všetkým poďakovať za vaše vystúpenia. Myslíme si, že tie palčivé problémy sme prebrali a teraz by som odovzdala slovo môjmu kolegovi Berlinguerovi, podpredsedovi výboru pre právne otázky, ktorý povedie poslednú časť tohto workshopu. l'ultimo questo, vero? Sì, sì. Siamo giunti all'ultimo. Takže sme um, pri poslednej časti, štvrtej časti dnešného podujatia. A táto je venovaná um, stavu rodinnému stavu E, takže my chceme slúžiť občanom, e, rodinám a v tejto súvislosti ide o uznávanie rodinného stavu, čo je dôležitá záležitosť. Očividne e, by bolo možné vnímať to ako marginálnu otázku. Ja si myslím, že tomu tak však nie je. Základné právo európskeho občana na slobodný pohyb a výber e, miesta, kde bude e, e, sa zdržiavať, so sebou prináša právo na uznanie vlastnej osobnej identity v akomkoľvek členskom štáte, v ktorom sa rozhodne žiť alebo pracovať. Iným spôsobom povedané, treba svoj rodný stav preukázať Všade, kde teda občan e, sa nachádza, e, sloboda pohybu e, sa nemôže iba vlastne vyjadriť. Je to aj je súčasťou je vlastne to, že táto, túto slobodu by sme mali stále uznávať a teda aj rodinný stav každého občana, k tomu patrí. Rodinný stav by teda mal byť e, e, prenosný, jasno identifikovateľný, mal by byť o jednoduchý, mal by sa o jednoduchý postup, nie teda e, zdlhavý administratívny postup. To by malo znamenať, že teda členský, teda občan by sa nemal cítiť ako celá jeho teda osobná integrita, ako, ako návštevník v nejakom inom členskom štáte, do ktorého príde. Nemal by sa hanbiť za svoju odlišnosť. A je teda dôležité, aby sa rodinný stav uznával a ale rôzne právne e, situácie teda môžu so sebou prinášať komplikácie a je e, veľký, značný počet prípadov, 15 e, tisíc ročne, e, kde sa prepisuje rodinný stav pri, a pri tretine z nich ide o cezhraničnú komponentu. Takže aj z, pokiaľ ide o čísla, nie sú zanedbateľné. A občania nás informujú o ťažkostiach e, e, získať uznanie tých listín, ktoré podkladajú rodinný stav, dokladujú rodinný stav každého z nás v Európe. 80 tisíc e, úradov, ktoré takéto listiny vystavujú, je. A niekedy máme dojem, že je 80 tisíc prekážok pre uznanie rodinného stavu, pretože teda v v prípadoch s cehaničnou komponentou. A veľmi často počujeme odpoveď, toto nie je možné, toto uznanie nie je možné. A takúto odpoveď by sme neradi v Európe eh, už poznali. Takže ide naozaj o právo občanov v tejto oblasti, o stranenie byrokracie. Takže napríklad formalita, legalizácia alebo, alebo, alebo prekladu verejnej listiny hovoriacej o rodinnom stave. To tiež môže predstavovať e, ekonomické alebo kulturálne e, ťažko, e, ťažkosti. Preklad, tak dlho ako to trvá, tento overený preklad, to môže byť spojené s mnohými ťažkosťami. Toto je naozaj dôležitá téma každodenného života. Možno to nie je e, téma, ktorá sa týka nejakých e, veľkých filozofických otázok nášho života, ale týka sa skutočne toho každodenného života. E, v Európe je priznačné naše bohatstvo, naša rôznorodosť, ale toto môže niekedy predstavovať aj ťažkosti, napríklad v oblasti uznávania rodinného stavu ak je možné ehm, sa kdekoľvek v EÚ zosobášiť, Nemali byť e, teda ťažkosti s e, uznaním ehm, dokumentov, ktoré to podkladajú. E, nemalo by ísť ani o e, teda komplikácie, ani o spomalenie e, postupov. Prečo by EÚ mala komplikovať a spomalovať život našich občanov, keď chcú zaregistrovať zmenu rodinného stavu v inom členskom štáte? Ale s týmto sa občania stretávajú. Napríklad tie rôzne úpravy, atribúcie, mena, druhé meno eh, zaregistrovať dve priezviská. Eh, to niekedy nejde. Niekedy eh, občania majú dve národnosti. V jednom páse teda majú jedno priezvisko, v druhom páse majú dve priezviska. To môže byť spojené aj s, teda, s prisúdením teda práv, pretože nie teda vždy túto osobu s týmito dvoma pásmi um, vlastne identifikujete ako jednu a tú istú. Takže ide tu o právo, e, e, aby občan mohol byť on sám, aby e, sa mohol nazývať tak, ako sa on sám identifikuje a nie, ako si to vyžaduje legislatíva určitého členského štátu. A toto súvisí s tým úplne obyčajným životom občanov. A teda normy týkajúce sa manželstiev, nejde tu len o hetero a homosexualitu, ale je tu viac aspektov v tejto oblasti, kde teda e, môže ísť o rozdiely, e, rozdielne úpravy v jednotlivých členských štátoch. A e, teda toto súvisí potom s ťažkosťami pri uznávaní. Ťažkosti, ktoré teda v tejto súvislosti vyvstávajú, obmedzujú a predstavujú naozaj bariéry pre e, slobodu pohybu. Európsky parlament sa zaoberal týmto problémom, e, pripomenul teda e, ostatné inštitúcie, národné inštitúcie a že treba pracovať naozaj na odstranení praktických problémov v tejto oblasti. 25. novembra 2009 sme prijali štokholmský program v ktorom sme žiadali členské štáty, aby aktualizovali e, práva, aby prijali práva týkajúce sa európskeho občianstva a vyriešili aj otázku vzájomného uznávania národných e, dokumentov e, týkajúcich sa rodinného stavu. Ide o formu aj obsah. Je to dôležitá filozofia, pokiaľ ide o európsky právny priestor, uznávanie dokumentov, študijných titulov a potom aj rodinného stavu. Nechceme jednu jednotnú legislatívu. To nie je možné, ale chceme e, skutočnosť, aby tu bola e, vzájomná dôvera, vzájomné uznávanie teda. E, jednému štátu sa niečo nepá, nepáči, ale napriek tomu by to mal uznať. Toto by malo byť súčasťou toho, že sme umožnili občanom mobilitu. Z tohto dôvodu komisia pripravuje zaujímavú zelenú knihu, ktorá sa zaoberá ďalej právom na e, prepis, e, na variáciu a um, aby toto všetko prebiehalo rýchlo a tým sa uľahčil život občanom. My sme prijali aj prednedávnom správu ako Európsky parlament. Ja som, ak dovolíte, pod ňou podpísaný. Uh, Ide e, tam teda o, aktu- e, o príjmanie štokomského programu a hovorí sa tam o e, želaniach občanov v tejto súvislosti. 58 občanov považuje za potrebné, aby sa prijali podľa teda Eurobarometru spoločné opatrenia pre uznávanie Um, teda rodinného stavu. Takže je potrebný, potrebná spoločná odpoveď, e, potrebné spoločné uznávanie, teda spoločná odpoveď, ktorá by zabezpečila občanom rovnakú úroveň ochrany, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Obzvlášť pokiaľ ide o právo na meno, identitu, možnosť e, toto preukázať, e, rešpektovanie rodinného života a teda vytvorenie rodiny. A chcel by som to uzavrieť, uzavrieť týmto spôsobom. Európska únia musí slúžiť občanom. Bolo to povedané aj e, e, už e, a opakované od rána dnes. A je to teda cieľ, ktorý sme si stanovili. Národný egoizmus nemôže predstavovať bariéru pre tieto ciele. Disparity medzi národnými normami by teda nemali e, predstavovať obmedzenie e, voľného pohybu a vzájomnej, e, vzájomná dôvera v jednotlivé právne systémy členských štátov by mala vychádzať zo vzájomného poznania a vzájomnej, poznania vzájomnej komplexity. Národné parlamenty, a preto tu máme túto iniciatívu, Národné parlamenty by mali spolu s občianskou spoločnosťou vyjadriť spoloč- vytvoriť spoločný dialog na túto tému. A s týmto by som chcel otvoriť diskusiu na túto tému. A samozrejme vítam našich expertov eh, zo strany Európskej komisie. Eh, si vypočujeme eh, návrh o zelenej knihe E, potom takisto aj medzinárodné e, úpravy na túto tému a potom pôjde o e, spoluprácu medzi vládami v tejto oblasti. A rečníkom by som chcel ešte pripomenúť, že Ehm, ehm, rečnícky čas, ako všetko v Európe, je teda obmedzený. V našom prípade teda máte k dispozícii 10 minút. Slovo teda odovzdávam pánovi Polovi Lagardovi, eh, profesorovi práva na Univerzite Paríž. bude hovoriť teda o uznávaní a registrácii e, dokumentov e, o e, teda stanovujúcich rodinný stav v cezhraničných prípadoch, aktuálna situácia v členských štátoch a iniciatívy na EU úrovni. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ako ste už správne na začiatku povedali právom všetkých občanov únie je pohybovať sa a pobývať na území členských štátov EÚ a na to musí byť uznaná aj totožnosť týchto ľudí, tak ako sa to formalizujeme, formalizuje matričnými dokumentami. Občan musí mať možnosť cestovať so svojimi dokladmi bez toho, aby ho o ne niekto pripravil, ale v súčasnosti tomu tak nie je. Preto Európska únia podniká isté iniciatívy za účelom vyriešenia tohto problému. Medzinárodná komisia pre veci v otázkach rodiny, rodinného stavu, to je autonómna organizácia so sídlom v Štrásburgu, so svojimi samozrejme materiálnymi, finančnými obmedzenými prostriedkami sa snaží redukovať prekážky vzájomného uznávania matričných listín a rodinne, o rodinnom stave, ktorý vyplýva z týchto, e, z týchto listín. Spolupráca medzi obidvoma organizáciami je nutná a to zdôrazním aj na záver, aby teda existoval prenos jednotlivých poznatkov, aby to bolo užitočné pre našich občanov. A teraz podrobnejšie cestovať so svojimi dokladmi, znamená pre občana to, že ten občan nemá problém pri eh, uplatňovaní práva na voľný pohyb eh, dokázať svoju totážnosť. To znamená, že on je zapísaný do matriky, tam sa zapisujú udalosti, ktoré sa ho týkajú, ku ktorým došlo k zahraničí. A tento stav teda je uznaný. Občan teda jedného štátu, ktorý sa usadí v jednom členskom štáte, chce sa tam usadiť alebo vydať, oženiť, zapísať do školy alebo po ukončení pracovnej činnosti chce odísť do dôchodku, musí predložiť listiny, ktoré boli vystavené v jeho krajine pôvodu a tam samozrejme sa stretáva s problémom. Ja sa obmedzím len na tie problémy, ktoré sa týkajú napríklad iba prekladu listín. Samozrejme, nedá sa žiadať od nového eh, orgánu alebo od orgánu nového členského štátu, aby porozumel jazyku listín vystavených z inej, inej krajiny, pretože nepozná ani ten jazyk, ani tú formu dokumentov. A Medzinárodná komisia eh, vypracovala rôzne predpisy, ktoré sa týkajú vydávania výpisov z matričných e, kníh, tak aby ten prijímajúci orgán mohol uznať výpisy z matriky, či už umrtný list, rodný list a tak ďalej. Ide tu o zjednotenie výpisov z matriky tak, aby existovali niekoľkojazyčné formuláre, jasne e, prehľadné a pochopiteľné pre tieto orgány. Napríklad je tu dohoda 16 z roku 1976, ktorý, ktorá sa týka vydávania výpisov z matrík pre 20 e, štátov, e, konkrétne 12 EÚ. Komisia, konkrétne pani Redingová, sa snažia tiež napraviť tento problém to vytvoriť individuálnu listinu, aby občan Európskej únie mohol dokázať svoj rodinný stav. A to je vlastne aj zámer tej medzinárodnej komisie, s ktorou prišla pred niekoľkými rokmi. Hoci tá myšlienka je dosť ťažká na realizáciu, pretože tá listina by sa musela vyhotoviť na základe tej šablóny potom e, a, a nesmela by byť teda veľmi komplikovaná, pretože e, nie je treba samozrejme tam zahrnúť úplne všetky informácie. A toto teda znamenalo, alebo by znamenalo vytvoriť taký centrálny mechanizmus, centrálny registor, register, kde by sa zapisovali tie udalosti, ku ktorým dôjde mimo krajinu pôvodu. Taká osoba, ktorá sa narodí v jednom štáte a je uznaná svojim rodičom v druhom štáte a napríklad sa ožení alebo vydá v treťom štáte, potom sa rozvedie v inom štáte a potom zase sa ožení v ďalšom, tak jednoducho pri všetkých týchto veciach treba doložiť listiny o týchto udalostiach a zdokladovať priebeh týchto udalostí, ktoré boli zapísané v zemi pôvodu. V súčasnosti tomu tak nie je, ale máme niekoľko medzinárodných dohôd Medzinárodnej komisie, ktoré sa snažia usporiadať výmenu informáciu. Ide o to, aby matrika, ktorá kad vystaví sobášny alebo úmrtný list svojej partnerskej organizácii v inom štáte, napríklad tam, kde sa tá osoba narodila, aby vydala stanovisko, aby to bolo uznané v druhom členskom štáte tým príjmajúcim orgánom a na to by sa mali používať jednotné formuláre. K tomuto bodu je treba tiež vyriešiť isté veci v praxi, pretože samozrejme ľahšie sa povie, ťažšie sa robí, pretože sú to dosť komplikované veci, ako sa nám e, tieto informácie majú podávať kto by bol tým adresátom, tým príjmajúcim orgánom, ako by sa využívali tieto informácie. Ale vyzerá to tak, že všetko sa dá urobiť. K aktualizácii takýchto registrov však môže dôjsť len vtedy, ak tie informácie o istých udalostiach sú uznávané tým členským štátom, kde sú, e, e, kde sú zasielané. Napríklad občan sa usadí v inej krajine než svojej pôvodnej, má so sebou svoje doklady a tie doklady musia byť uznané, ale čo ešte pre neho dôležitejšie je to, aby tie udalosti, e, ktoré sú zapísané do matriky, napríklad rozvod, meno, um, registrované partnerstvo a tak ďalej, aby to všetko teda bolo uznané aj v tej krajine, kde sa tá osoba odsťahuje. Ale tu treba poznamenať, že naozaj Európska únia ukázala, ako, uh, ako napredovať napríklad v nariadení Brusel 2a, 2a tam sa umožňuje vzájomné uznávanie rozsudkov v cezhraničných prípadoch. Čiže Európsky súdny dvor potvrdil to, čo je občianstvo. Tam išlo o uznanie mena dieťaťa, ktoré bolo zapísané v registri alebo do matriky v jednom členskom štáte, ale ešte stále pred nami veľa práce. Členské štáty vo všeobecnosti neakceptujú uznanie nejakej udalosti, ku ktorej došlo v zahraničí, pokiaľ teda a neuznajú to, pokiaľ tá udalosť neprebehla v súlade s medzinárodným súkromným právom, ktoré je E, rozhodným právom. Znamená to, že musí tu byť súlad s kolíznymi normami podľa medzinárodného práva. Medzinárodná komisia teda prevzala túto metódu a prijala nám zmluvu dohodu o uznávaní zmeny mena, zmene pohlavia, a o registrovaných partnerstvách. Pre záver by bol asi taký. Treba povedať, že matričné listiny sa uznávajú ťažko, pokiaľ teda ide o matričné udalosti, ktoré sa uskutočnili v zahraničí a niektoré situácie nie sú uznávané a preto si myslím, že je treba sa poučiť aj z toho, čo vie už tá medzinárodná komisia a to troma spôsobmi. Poprvé, aby komisia si zobrala tie najlepšie z jej dohôd a vytvorila z nich komunitárne nástroje. To by samozrejme technicky bolo možné, ale znamenalo by to, že že sa možno neinšpirovali aj výsledkami uh, problémov, alebo teda tými problémami s aplikáciou. Niektoré uh, dohody by bolo treba ratifikovať, ako napríklad dohoda 16 o viacjazyčných formulároch alebo dohoda o registrovaných partnerstvách. To je ďalší spôsob. A potom ten tretí spôsob je uh, zúčastňovanie sa únie na rokovaniach v rámci tejto komisie. Jej zmluvy nepredvídajú možnosť podpis takýchto zmluv eh, regionálnymi organizáciami na rozdiel napríklad od eh, Hákskej konferencie, ale nevylučuje toto, že tie nové dohody, na ktorých sa pracuje, že by to umožňovali. Ja to teda hovorím aj ako človek, ktorý participoval na práci tejto komisie. Myslím si, že by bolo dobré zamyslieť sa nad tým, ako skombinovať tieto tri metódy, aby sme poslúžili našim občanom. Ďakujem. Ďakujem, pán profesor Lagarde. Slovo teraz Odovzdávam pani Chantal Nast, riaditeľke Medzinárodnej komisie o e, rodinnom stave. Oui, merci, Monsieur le Président, de me donner la parole après Monsieur Lagarde je vais bien sûr être amené à répéter l'une ou l'autre petite chose dont... Ďakujem pekne, pán predseda. Budem pokrývať do istej miery podobné veci ako predrečníčka. Na začiatku vám poviem, čo robí vlastne Medzinárodná komisia pre rodinný stav, nakoľko robí toho pomerne veľa a je nevyhnutné zohľadniť celú škálu aktivít. ICCS pracuje na poli registrácie mien, to je dôležitá vec, ale je to troška taká vec, ktorá vystáva z celého toho rozsahu pôsobnosti. Po Nebudem preto o tom hovoriť, budem hovoriť o dvoch ďalších bodoch. Nebudem plne predstavovať celú ITCS, celú komisiu. Pán Lagarde vám to už priblížil a takisto môžete si naštudovať dokument, ktorý vám bol rozdaný a tam sú všetky podrobnosti, ktoré by ste sa mohli dozvedieť o komisii a takisto aj o iných veciach, ktoré budem spomínať. ICCS harmonizuje legislatívu v súvislosti eh, s rodinami a takisto v súvislosti s dokumentami, ktoré sú vydávané v iných krajinách a takisto participuje na výmene informácií ohľadom rodinného stavu medzi jednotlivými orgánmi a takisto participuje na vydávaní dokumentov, ktoré majú byť používané v zahraničí. Ja sa budem sústrediť na tie posledne menované body ako občan e, nový je vám jedno, e, či požívate identické práva všade. Čo vás zaujíma je, ak sa ocitnete v nejakej krajine, niekto povie, ukážte mi e, váš rodný list, aby ste mohli teda dostať takýto rodný list od vašich orgánov a aby krajina, v ktorej sa práve nachádzate, ho chápala, aby akceptovala ho bez požadovania akýchkoľvek ďalších formálnych náležitostí. Čiže dokumenty o rodinnom stave a takisto aj dokumenty, ktoré súvisia s inými rozhodnutiami, ktoré sú také. V tomto kontexte je to súčasť slobody pohybu. Ako povedal už predrečník, respektíve predrečníci, nemali by to byť len znešené slova, teda o slobode pohybu. Určite to tak nie je v ICCS, pretože my sme súčasťou implementácie tohto základného princípu, základnej zásady už viac ako 60 rokov. Prenositeľnosť dokumentov o rodinnom stave a ich e, zrozumiteľnosť. Tu sa opierame o viacjazyčné kodifikované šablóny alebo príklady. Nevyžadujú si nejaké dodatočné prekladateľské zásahy, tak aby boli schválené, sú akceptované ako dôkazy aj v iných členských štátoch. E, viacjazyčné formule, vzorce sú prílohe 4. Tu vidíte takéto viacjazyčné vzorce, kde sú textové polia a teda aj iné prázdne polia a tým pádom môžu orgány v konkrétnych členských krajinách sa oboznámiť s textom a pochopiť ho. Ako náhle je, sa ten počet zvýšil jazykov úradných, tak ICCS išiel formou kódu a nie formou zahrnutia každého jednotlivého úradného jazyka pri každom jednotlivom prípade. Takýmto spôsobom tá šablona ICCS umožnila využívanie dokumentov v medzinárodnej škále e, na úrovni zmluvných strán. Najvýznamnejšia šablona, ktorú máme, je práve tá, ktorú spomínal pán Lagarde. Súvisí to s dohovorom 16, podpísanom, podpísanom vo Viedni v 96. V súčasnosti 20 krajín, ktoré sú signatármi Dohovor 16 stanovuje medzinárodné šablóny pre eh, umrtné listy, pre sobášne listy a pre rodné listy. Takisto by som sa mohla odvolať na dohovor 20, eh, schválený v roku 1980. No, uľahčuje eh, vlastne sňatky mimo EÚ vydáva sa tam osvedčenie o manželstve a v súčasnosti ho uznáva 10 krajín. Tá forma, respektíve ten formulár a takisto aj e, text, ktorý je súčasťou prílohy, v súčasnosti je to dopracovávané tak, aby boli zohľadnené zmeny v medzinárodnom práve, tak aby bolo možné akceptovať aj e, sňatky medzi osobami rovnakého pohľavia v niektorých krajinách. Takisto dohovor 17 je zaujímavým z 15. septembra 1997 legalizácia niektorých aktov a dokumentov. To už e, je v platnosti niekoľko rokov, je to všeobecnejší dohovor. Čiže tam oslobodenie od povinnosti legalizovať e, všetky dokumenty, ktoré súvisia s rodinným stavom, s fyzickým stavom, s národnosťou, s domicilom alebo s obvyklým pobytom a citujem teraz článok z tohto dohovoru, akýkoľvek akt alebo dokument, ktorý je vydaný na účely uzavretia manželstva alebo na demonstrovanie alebo preukázanie rodinného stavu. Takisto sme etablovali niektoré monitorovacie nástroje, tak aby sme mohli kontrolovať tie dokumenty zo strany vydávajúceho orgánu a takisto sú viacezičné dokumenty, ktoré uľahčujú takýto, takéto kontroly. Ďalej druhý bod, elektronická platforma. Je tu živá diskusia, predovšetkým ohľadom finančnej stránky, samozrejme. To je pochopiteľné, je to pomerne ambiciózny projekt. A to hlavnou myšlienkou je využiť najnovšie technológie za účelom cirkulácie dokumentov o rodinnom stave. Je to len taká následná robota, taká logická, ktorá vyplýva už z aktivít ICCS a tým pádom by sa mal uložiť život rodinám v Európe ako aj mimo Európy. Pracujeme na e, vytvorení platformy pre výmenu, elektronickú výmenu dokumentov. Začali sme v roku 2008, vtedy sme prijali rozhodnutie e, o vytvorení prototypu, na ktorom otestujeme to, čo doposiaľ bolo len v teoretickej rovine. Prototyp bol úspešne e, spustený v 2009. Medzi tým komisia uvoľnila prostriedky pre túto platformu a takisto zverejnila výzvu na predkladanie ponúk v rámci programu medzinárodného. Toto má byť nástroj, ktorý nahradí slimačiu poštu niečím, čo je vysokotechnologicky vyspele. Takáto platforma ICCS bola predmetom vývoja počas e, úvodného vývoja alebo vývojovej fázy bola táto platforma používaná len na dokumenty, ktoré boli súčasťou prílohy dohovoru ICCS. Ale je možné to spustiť, ten, túto platformu, a bude pokrývať aj napríklad výmenu informácií v rámci bilaterálnych dohôd alebo na účely výmeny informácií medzi e, orgánmi štátnej správy v tej istej krajine takže nebude nevyhnutné vytvárať samostatné platformy v prípade, že ešte neexistujú na úrovni niektorých e, orgánov. Pri tvorbe takejto platformy bude nevyhnutné dbať na to, aby to bolo jednoduché, bezpečné, efektívne a aby aj náklady na správu a údržbu boli minimálne. Príloha 5 písomného dokumentu, ktorý ste dostali k dispozícii, obsahuje niekoľko e, názorných ukážok, ako by to mohlo fungovať ale webová stránka ICCS e, má aj takú videoukážku o tom, ako platforma funguje, aké sú tie hlavné charakteristiky. Tie orgány e, štátnej správy, ktoré e, budú využívať takúto platformu bez ohľadu na to, aké IT vybavenie majú, je tam plná bezpečnosť prenosu údajov. Jednoducho si to vyžaduje len internetové pripojenie, webový prehliadač a kompatibilný digitálny signál, teda dekoder digitálneho signálu. A to je riešené technologicky rozdielne v závislosti od, jednot- od dát, tak aby sme zjednodušili e, prenos informácií. Každý užívateľ bude e, využívať e, štandardné formy telekomunikácie, ktoré väčšinou využívajú. Odosielateľ zakóduje a len tá osoba, pre ktorú je zamýšľaná táto správa, v prípade, že vstúpi do tej, na tú, do tej platformy, tak môže e, dekodovať a dešifrovať takúto správu a môže potom požadovať o dodatočné informácie viacjazyčné a zakodované. Takéto informácie, e, ktoré boli väčšinou e, vo forme papierovej, tak teraz sú vo forme XML a PDF údaje takto získané môžu byť potom vnesené do národných databáz a potom môže byť táto databáza aktualizovaná v prípade, že si tak e, bude želať národný orgán. Preklady a iné formality e, môžu predstavovať výrazné e, prekážky pri zabezpečovaní voľného pohybu a voľnej cirkulácie informácií v jednotlivých členských štátoch. Čiže toto môže byť vec, ktorá môže významne ovplyvniť a pozitívne fungovanie tejto oblasti. Všetky tieto dokumenty, ktoré som popísala, môžu veci výrazne zrýchliť a takisto to môže znamenať, že občania nebudú musieť tráviť tak veľa času a peňazí e, na to, aby sa dostali k niektorým dokumentom. Elektronická výmena dokumentov o rodinnom stave sa zlepší, takisto sa zlepší obeh úradných dokumentov a výrazne to zníži náklady pre štátnu správu zlepší to komunikáciu medzi e, národnými a nadnárodnými orgánmi, takisto to zlepší a zrýchli celý proces pre užívateľov. Platforma takisto zabezpečí, e, že dokumenty o rodinnom stave budú môcť obiehať bezpečnejším spôsobom, tak aby sme dokázali bojovať e, s potenciálnymi prípadmi sprenevery alebo podvodov, pokiaľ ide o takéto dokumenty o rodinnom stave a to je stále rastúce nebezpečenstvo. Samozrejme je nevyhnutné to ešte doladiť, tak aby to fungovalo hladko. I k tomuto je nevyhnutná podpora národných orgánov v členských štátoch, tak aby celý ten technologický proces bol nastavený správne a takisto aj pokiaľ ide o rozhodnutie o právnych e, zárukách, zabezpekách a takisto aj ustanovenia, ktoré sa týkajú používania tejto platformy. To, čo som popísala, môžeme považovať za otvorený nástroj. Inými slovami, akýkoľvek členský štát, aj ak, ak nie je e, členom ICCS, môže sa stať súčasťou tohto režimu alebo schémy a môže pristúpiť aj do systému využívania elektronickej platformy na výmene údajov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Nast. Teraz by som chcel udeliť slovo Európskej komisii pani Sala Sastamoinen. z jednotky e, justičnej spolupráce v občanskoprávnych otázkach na tému zelenej knihy e, v oblasti rodinného stavu. Nech sa páči. Pani Mojnen. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia Európskeho parlamentu, národných parlamentov, dámy a páni. Je pre mňa potešením predstaviť vám myšlienky Komisie pre budúcu zelenú knihu, ktorá sa bude zaoberať podporou voľného obehu verejných listín a teda eh, ich uznávania. Túto zelenú knihu príjmeme v blízkej budúcnosti v decembri Takže hovorím um, na základe našich doterajších myšlienok, ktoré budú potvrdené, uh, keď príjmeme zelenú knihu. Uh, hovorím po mnohých predrečníkoch, takže možno zopakujem niečo, čo už zaznelo um, počas dnešného zaujímavého dňa plného príspevkov. Mám dve časti mojej prezentácie. Najprv chcem hovoriť o aktuálnej situácii a potom predstaviť obsah tejto budúcej verejnej konzultácie. Takže najprv, prečo komisia e, začala konať, zahájila túto konzultáciu na túto tému. Myslím si, že tento e, význam už je jasný z toho dnešného podujatia. Mobilita európskych občanov je konkrétnou skutočnosťou a podporujú to aj e, práva občanov. Mnohé milióny ľudí študujú, žijú, pracujú v iných členských štátoch, než je členský štát ich národnosti. Avšak e, títo občania sú stále konfrontovaní vo svojom každodennom živote s určitými e, bariérami, keď chcú svoje európske práva využívať. E, správa Európskej komisie z roku 2010 o e, občanstve EÚ to e, podkladá. Takisto to potvrdili aj výsledky posledného eurobarometru na túto tému, ktoré sme zverejnili v oktobri 2010 podľa týchto výsledkov tri štvrtiny európskych občanov sú za opatrenia, ktoré by zjednodušili uh, vlastne výmenu a obeh verejných listín medzi členskými štátmi. Komisia už e, v minulosti nariadila dve štúdie, ktoré by mali identifikovať ťažkosti, s ktorými sa občania v tejto oblasti stretávajú. Jeden sa týka e, legalizácie verejných listín, druhá e, sa týka rodinného stavu. Obe sú k dispozícii na internetovej stránke komisie. Jeden z zdrojov e, tých zložitých situácií, v ktorých sa môžu občania nachádzať, sú požiadavky, ehm, aby občania podložili e, dôkazmi rodinný stav, aby mohli využiť určité právo alebo e, aby teda podľahali určitej povinnosti. Toto môže byť administratívny dokument, notársky akt, e, akt týkajúci sa e, rodinného stavu, súdne rozhodnutie a podobne. Občania sa môžu stretnúť s ťažkosťami, pretože takéto dokumenty nie vždy sú akceptované orgánmi členských štátov bez toho, že by nejaké administratívne formality sa museli splniť, ako napríklad formalizácia alebo prezentácia apostil. V takomto prípade občanov sa pýtajú konkrétne otázky, Občania sa pýtajú konkrétne otázky, ktorých, a ktoré autority môžem požiadať o toto, koľko ma to bude stáť. Vykonajú sa tieto formáty dostatočne rýchlo, potrebujem tieto dokumenty zajtra, dostanem to, budú do mňa žiadať preklad. Toto môžu byť malé otázky, ale sú zdrojom nejasnosti a frustrácie a iritácie občanov. Občania Eh, nemusia ísť na súd s týmito otázkami, ale táto neistota, frustrácia, iritácia nie sú v súlade s cieľom vytvárania Európy pre občanov. Keď hovoríme špecificky o dokumentoch eh, týkajúcich sa rodinného vztahu, vystáva ďalšia otázka. A to uznanie um, účinkov alebo obsahov týchto dokumentov. Oficiálna autorita členského štátu tieto dokumenty e, e, vydala. Je teda e, o otázky ako narodenie, smrť, manželstvo. Tieto dokumenty sa zaoberajú teda týmito témami. Každé členské štáty majú vlastné e, úpravy v týchto oblastiach, ktoré e, sa naozaj značne odlišujú e, v EÚ. Napríklad odcovstvo určené v jednom členskom štáte podložené určitým dokumentom nemusí byť uznaté v inom členskom štáte za dôvodov odlišnosti medzi tými predpismi, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch. Takže na to, aby sme splnili, ehm, teda aby sme sa vyrovnali s týmito ťažkosťami a umožnili občanom, aby v praxi mohli svoje práva uplatňovať jednoduchšie, ehm, rozhodli sme sa zahájiť teraz tieto verejné konzultácie ehm, v rámci budúcej zelenej knihy. Budeme sa zabrať dvoma otázka, otázkami verejný, e, voľný obeh e, dokumentov a po druhé uznávanie e, účinku a teraz zmeny rodinného stavu. Chceme sa zaoberať týmito dvoma témami, pretože e, v budúcnosti, ako sa hovorí v štokholmskom akčnom pláne, komisia má zvážiť e, prezentáciu dvoch legislatívnych návrhov. E, takže v neskôršom období štokholmského programu ide, zaberá sa to voľným obehom listín vďaka apostilám a potom ide o uznávanie e, efektu určitých dokumentov týkajúcich sa rodinného stavu. Takže pokiaľ ide o tieto dva legislatívne návrhy, um, preto budeme pokrývať um, tieto dve tematiky v zelenej knihe. A dovolte mi, aby som sa pozastavila pri tej prvej téme, voľný obeh e, týchto listín. Sú to dokumenty, ktoré Eh, predstaví určité dôkazy a fakty, ktoré musia predstaviť orgánom a členské eh, občania. Veľmi často orgány musia žiadať o validáciu eh, určitou formou, napríklad apostilou. Cieľom samozrejme je overiť autenticitu dokumentu, jeho právosť, právosť formy a aj obsahu, aby sa zamedzilo napríklad podvodu. A po takéto e, legalizácii alebo apostýle je možné dokument predstaviť v inom členskom štáte. Avšak formality v praxi sú záťažou pre občanov, vyžadujú si čas a peniaze. Keď zvyšujeme e, vzájomnú dôveru v Európskej e, únii, v našom spoločnom priestore, spravodlivosti sa komisia teda pýta, či nie je teda na čase, aby sme e, túto úpravu odstránili pre všetky verejné listiny e, medzi členskými štátmi. Toto je teda otázka, ktorú e, nastolí zelená kniha. Takéto odstránenie by mohlo ísť ruka v ruke so spoluprácou príslušných orgánov, aby si vymieniali informácie, aby mohli kontaktovať tie pôvodné orgány, ktoré tieto listiny vydali v prípade, že sú tam nejaké pochybnosti. A pokiaľ ide o riešenie problému prekladov alebo zníženia ich počtu, um, zvažujeme štandardizované formuláre. A už máme aj skúsenosti z iných medzinárodných organizácií v tejto oblasti. A druhá otázka, e, tá je tiež dôležitá v cezhraničnej e, situácii e, je dôležité dozvedieť sa, či e, vlastne teda toto bude uznané, tá zmena stavu bude uznaná v inom členskom štáte dnes. Máme jeden aspekt rodinného stavu, ktorý je uznávaný, teda status rozvodu. Ak teda k rozvodu došlo v kontexte Bruselu 2, ak sa niekto rozvedol v Grécku, je rozvedený aj v Španielsku a napríklad sa tam môže znovu oženiť alebo vydať. To je teda rodinný stav, ktorý e, teda, kde je toto umožnené v EÚ. A my by sme e, sa teda chceli spýtať, či sú iné typy rodinného stavu, ktoré by sa tiež e, takto mohli otvoriť, aby sa tu vytvoril takýto um, um, voľný pohyb. Napríklad zmeny mena, to sú problémy, ktoré už dnes zazneli. Právny systém členských štátov ovplyvňujú e, mnohé faktory od náboženských cez e, kultúrne a tie sú dôvodom rozličných pravidel, napríklad v prípade mien, ale môže to viesť k situácii, kedy občania nemôžu si ponechať meno, ktoré je v súlade s e, právom ich krajiny štátnej príslušnosti, kde doteraz žili. Alebo alebo môžu mať zrazu odlišné mená v odlišných členských štátoch. To sú otázky identity ľudí. Mali by mať občania možnosť a právo ponechať si svoju identitu. E, veľa medzinárodnej práce bolo odvedenej v tejto oblasti e, zo strany Medzinárodnej organizácie e, Komisie o rodinnom stave. Existuje aj viacero medzinárodných dohovorov. Nie všetky členské štáty sú ich členmi, e, takže musia si tú situáciu vyriešiť. Ale Európska únia by mala benefitovať e, vlastne z práce tejto medzinárodnej e, komisie na tému rodinného stavu. My naozaj sledujeme s veľkým záujmom ich pilotné projekty napríklad – A teda výzva pre nás je, aby sme hľadali spôsoby, ako riešiť problémy občanov súvisiace s uznávaním dokumentov o rodinnom stave. Týmto sa teda zaoberá zelená kniha. Na komisii začíname, sme na začiatku tohto procesu, Zaujímajú nás názory všetkých zúčastnených strán a veľmi by sme ocenili aj vaše odpovede na konzultácie, ktoré budú pokračovať až do, e, teda od decembra až do apríla budúceho roku. Na záver by som chcela e, poďakovať Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto bohatého podujatia, ktoré nadostrelo mnoho bodov, o ktorých eh, treba uvažovať. Eh, my budeme samozrejme sa zaoberať všetkými týmito témami vrátane tej poslednej o rodinnom stave. E Ďakujem pekne zástupkyni komisie. Ehm, teda aj pokiaľ ide o to, čo povedala o konzultáciách, ktoré začnú. Teraz máme ešte trochu času na diskusiu. pretože takýto bol náš plán, že sa možno vyjadria aj zástupcovia národných parlamentov, ale samozrejme nie je to nutné. Takže chcel by som sa spýtať, či by sa niekto chcel vyjadriť. <laughs> ich möchte hier mal nicht als Abgeordnete sprechen, sondern in meiner Eigenschaft als deutsche Notarin. Nechcem tu vystupovať ako e, nemecká poslankyňa parlamentu, ale ako zástupkynia notárskej komory. Chcem len hovoriť o tých ťažkostiach, s ktorými sa stretávame pri uznávaní takýchto dokladov o rodinnom stave. Je to veľmi ťažké napríklad pri e, podpisovaní niektorých zmluv či ide napríklad o dodickú zmluvu alebo akékoľvek iné typy zmluv, e, vždy je prvým predpokladom základným dokladovať e, osobný stav, teda stav rodiny a potom je naozaj polutovania hodné, keď ten doklad a to následné uznanie, respektíve ten časový interval, e, ktorý je potrebný na to predloženie, nie je splnený a teda Nemecko je silno formalistická krajina, veľmi sa môže natiahnuť celý ten proces tohto dokladovania, čiže v konečnom dôsledku e, tá zmluva dlhé roky vysí v takom e, neuplatniteľnom stave, pretože nie sú všetky doklady poskytnuté, ale nie je to e, dostatočne ošetrené. A ešte horšie je to, keď je, napríklad niekto ide do Kanady alebo do Spojených štátov, kde občania Nemecka realizujú mnohé zmluvy a často, keď im chýbajú doklady o rodinnom stave, tak e, veci viaznú. Tým pádom vítam toto výrazne. A takisto, pokiaľ ide o tento inštitút ICCS, nepoznala som ho predtým a toto e, mi dá podneť na to, aby som sa im, ním bližšie zaoberala. A naozaj ako europoslanci by sme sa mali snažiť, pokiaľ možno čo najviac osôb, respektíve tým, ktorí, tých, ktorí sú nám známi, či už z tých e, advokátskych komôr alebo notárskych komôr, mali by sme sa ich snažiť primeť k zvyšenej spolupráci a myslím si, že toto naozaj výrazne uľahčí každodenný život občanom a takisto aj e, to uľahčí realizáciu tých zmluv medzi dotknutými osobami. Ešte ťažšia situácia, ako som už povedala, keď sa to deje mimo rámca EÚ. Bola by som rada, keby sme dokázali uzavrieť niektoré dohody aspoň medzi krajinami významné, významnými, e, teda Kanada, Izrael, Spojené štáty, Austrália, teda tie najpodstatnejšie krajiny, e, s ktorými sa v rámci západného sveta dostávame do styku. Čiže aby bolo uľahčené celé to zmluvné, celý ten zmluvný kontext. Ďakujem. Grazie, grazie A, A... Ďakujem. Čakám na ďalšie prihlášky do diskusie. Nederland heeft een eh, landelijke commissie voor de burgerlijke... Ďakujem, pán predseda. Áno, aj eh, my máme celoštátnu komisiu, ktorá sa zaoberá otázkami rodinného stavu a ktorá dáva rady na celoštátnej úrovni. Eh, chcem sa len spýtať, či sa nehodlá táto komisia ICCS nadviazať kontakty aj s našou, s našou inštanciou. Mohla by Európska komisia odpovedať? Pani profesorka odpovie. Takže by som chcela odpovedať. Áno, naša medzinárodná komisia pracuje aj s tým zvláštnym spôsobom, pretože keď nejaký štát do nej vstúpi, na jeho území vytvoríme medzinárodnú sekciu, čiže tým osôb, ktoré sú najpovolanejšie pre túto oblasť, v ktorej pôsobí naša komisia. A sú tam zástupcovia aj z Ministerstva spravodlivosti alebo vnútra. To sú tie rezorty, do ktorých pôsobností spadá táto problematika, potom aj Ministerstvo zahraničných vecí. Národná sekcia našej komisie v Holandsku má s nami kontakt a a na, členovia našej komisie niekedy boli aj členmi týchto národných sekcií.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 predsedáte tomuto stretnutiu. A čo sa týka obehu listín, to treba vyriešiť, pretože tieto verejnoprávne listiny, ktoré sú v obehu v Európskej únii, musia byť vždy posudzované, aká je ich dôkazná hodnota. O tom nesmú byť žiadne pochybnosti. V Európskej únii budeme musieť mať nejaké e, podmienky, teda vytvoriť takéto podmienky na to, aby tieto doklady, ktoré sú osvedčené, ktoré sú v obehu v EÚ, aby naozaj mali skutočnú dokázateľnú hodnotu, aby dokazovali tie skutočnosti, ktoré majú dokázať. Musí existovať istota, že tieto listiny boli vydané príslušnými kompetentnými orgánmi. Toto je dôležitá téma. Ďakujem. Vidím ďalšiu ruku. So very very... Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú informačnú o, diskusiu. Ja mám otázku, ktorú by som sa chcela spýtať, ktorá sa týka dokumentov o civilnom stave. Týka sa to aj dokumentov potvrdzujúcich manželstvo, pretože to je tiež vlastne rodinný stav. A čo sa deje, ak napríklad dôjde k manželstvu e, osôb rovnakého pohľavia e, a napríklad e, potom sa človek presťahuje do štátu, ak to manželstvo je obs- sa obmedzuje len na zväzok Eh, zväzok muža a ženy a potom aj v súvislosti s článkom 81.13. 1 omene 3 zmluvy. Po mojej pravici je niekto, kto by mohol zodpovedať na tieto otázky? Prego, prego, Nech sa páči. ne sais pas si j'ai bien compris la traduction. Neviem, či som dobre pochopila to tlmočenie, ale pochopila som teda tú poslednú časť a to je to, či že ako teda je to s tými účinkami listín o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohľavia. Len veľmi stručne sa k tomu chcem vyjadriť. Momentálne sa venujeme práve tomu, aby sme aktualizovali tie listiny, ktoré sa používajú už 30 rokov, tak aby sme zohľadnili nové koncepcie, ktoré existujú vo vnútroštátnych právnych úpravách a ktoré upravujú zväzky medzi osobami rovnakých, rovnakého pohľavia či partnerstvo. Nie je to také evidentné, pretože najprv je terminologický problém. Nie je možné nájsť neutrálny termín vo všetkých jazykoch. Niektoré jazyky poznajú len termín manžel, manželka, to znamená v mužskom a ženskom rode. A okrem jazykových otázok máme aj politické problémy. Niektoré krajiny nepoznajú takéto inštitúty ani o tom nechcú počuť ani keď ide len o terminológiu na formulári. My sa tomu venujeme už nejaký čas a teda už dosť dlho a zdá sa, že aj tie štáty, ktoré a priori laxne pristupovali k tomu, aby využívali nejakú terminológiu, ktorá by mohla e, sa používať neutrálne pre osoby e, rôzneho pohľavia, tak momentálne nie sú ochotné akceptovať tie formuláre, ktoré sa týkajú napríklad rodných listov, sobášnych listov a podobne. Takže aj tie krajiny, ktoré postupne, a ktoré teda trvali na tých historických formulároch a používajú termíny ako matka, otec, manžel, manželka, pretože v tej dobe si nikto ani len nevedel predstaviť za 30-40 rokov, by sme mohli mať štáty, ktoré budú eh, ktoré nebudú ďalej povoľovať takúto sexistickú terminológiu, tak samozrejme sa aj v dôsledku toho snažíme hľadať riešenia, kde by sa napríklad eh, zaškrtávali polička vo formulári o pohlaví. Áno, to je teda vždy potrebné. a potom by sme to ale museli e, zakotviť v novej zmluve a to musí byť potom ratifikované v Národnom parlamente. My sme zatiaľ po dlhých diskusiách našli isté riešenie, ale potom teda treba ratifikovať aj toto riešenie. A ja ako zástupkynia komisie mám veľkú nevýhody v porovnaní s eh, eh, predstaviteľmi EÚ. Mm, teda tá nevýhoda moja je taká, že musím čakať na ratifikáciu nástrojov a máme aj ďalšie nástroje, napríklad problémy s menom, ako napríklad pani Sastamojmen o tom hovorili. To je veľký problém v Európe. My máme zmluvu, ktorá bohužiaľ nezašla tak ďaleko, ako by sme si boli želali na generálnom sekretariate. Pretože niektoré štáty k tomu pristupovali veľmi laxne, nechceli to. A potom aj tá zmluva o uznávaní mien a priezvisk, to nie je až také aktuálne, ale tie, teda tiež je to dosť zastaralé. A potom ešte máme ďalšiu zmluvu, o ktorej hovoril pán Legard, to je zmluva o uznávaní partnerstva, ktorá nakoniec bola uzatvorená, ale zatiaľ ju ratifikovalo len Španielsko a druhou krajinou, ktorá to zatiaľ len podpísala, je Portugalsko. Takže to sú dve krajiny, ktoré sú signatármi ale my teda nemôžeme prijať smernicu, ktorá by automaticky bola aplikovateľná. Už len chcem za Európsku komisiu doplniť, pretože teda je to pre nás dôležité. Myslím, že tie sobašné listy, rovnako ako umrtné alebo rodné listy, e, sú to verejné listiny a chcem jasne povedať, že manželstva a vecné pravidlá pre manželstvo sú súčasťou rodinného práva, to je v kompetencii členských štátov a to nebude predmet tom pravidiel EÚ v súčasnosti nie sú žiadne pravidlá EÚ pre túto oblasť. Okrem toho vo všeobecnosti teda všeobecná smernica o voľnom pohybe je tiež e, dôležitá a treba teda uznať to e, právo voľného pohybu pre osoby. To je vlastne základné právo, o ktorom hovoríme. Takže podľa nás E, takáto je súčasná situácia. V budúcnosti sa budeme e, sa pozrieme na všetky tie verejné dokumenty e, dokazujúce osobný stav a to bude vlastne súčasťou našich iniciatív. Ale konzultácia je veľmi široká iniciatíva a budeme veľmi radi, ak sa k tomu vyjadria všetky zainteresované strany. sono altri interventi. Chcel by sa ešte niekto prihlásiť? Nie. Takže mm, chcel by som predovšetkým poďakovať tým, ktorí prispeli k tomuto nášmu dnešnému stretnutiu. Z diskusie vyplynulo, že bolo naozaj správne toto podujatie zorganizovať. E, e, platí to pre tie predchádzajúce workshopy, ale určite aj pre e, túto tému, ktorú sme sa teraz zaobrali, ktorá je nová, pokiaľ ide o formálnu relevantnosť v EÚ a je veľmi osobitného charakteru. Myslím si, že toto je dôležité. Takže Ide o e, problematiku e, zjednodušeného spoločného postupu, pokiaľ ide o uznávanie rodinného stavu. To je súčasťou občianstva EÚ a nemôžeme to zanedbať. Chcel by som poďakovať e, referujú, referentom za informácie, s ktorými sa s nami podelili. Chcem poďakovať komisii samozrejme za e, postup, ktorý, e, na ktorom pracuje, pokiaľ je o tú zelenú knihu, o tie konzultácie. Tie otázky, ktoré navrhla v zelenej knihe, ktorými sa máme zaoberať, ktoré snáď povedú k budúcej iniciatíve zo strany Európskej komisie, aj teda v legislatívnej oblasti. Takže chcel by som povedať, že mám dojem, že sa dá povedať, ehm, že z diskusie vyplynulo, že nemôžeme, teda pokiaľ ide o jednotný dokument a jednotné riešenie európskeho charakteru, ehm, že to jednoducho nie je také možné, pretože v Európe máme obrovskú rôznorodosť a túto by sme mali nejakým spôsobom chrániť. Prečo? Pretože sú tu tradície a špecifické právomoci členských štátov v týchto oblastiach, e, ktoré z ktorých nemôžeme jednoducho vyklúčkovať, nemôže sa im vyhnúť, treba rešpektovať princíp subsidiarity avšak e, vyžaduje, e, je, je, naozaj je tu e, silné volanie po nejakom spoločnom riešení, po zjednodušovaní a táto medzinárodná komisia vyplynula, vyvstala úplne prirodzene, žiadna inštitúcia ju neuviedla do života, naozaj vyvstala zo žiadosti spotrieb viacerých štátov. Takže to je dôležité a teda e, je to dobré pre Európu aj pre neeurópske štáty, to je tiež významné. A to hovorí, že politika v oblasti rodinného stavu a teda zjednodušovanie v tejto oblasti e, naozaj sa stretáva s mnohými e, teda zastancami a potom, čo je dôležité tiež, je e, využívanie moderných technológií. Spomíname si, e, čo to bolo kedysi, dokumenty, e, kancelárie, všetky tie police, kde sa všetky tieto akty museli um, uchovávať. Takže naozaj uh, rada za trend a predstavme si, ako to vtedy e, vyzeralo. Spomeňme si na to. Dnes žijeme v úplne inom svete, ale e, tieto otázky sú naozaj základné e, v dnešnej spoločnosti, súvisia s mobilitou, s jednotným trhom. Takže ja som naozaj presvedčený, že musíme naozaj e, veľkú pozornosť venovať e, práci Eh, Medzinárodnej komisii pre rodinný stav, pretože toto je dôležitá práv, eh, práca, eh, ktorú by sme mali rešpektovať, obohatiť sa ňou. A je na komisii, aby teda v rámci štokomského programu, ktorý je zásadnou komponentou rozvoja EÚ, sa venoval aj teda tomuto aspektu rodinného stavu. Chcem vám povedať už len jednu vec jednu osobnú spomienku. Narodil som sa v Sardinii. E, to je jeden z regiónov Talianska, ktorý, e, ktorá bola dominovaná dlho Španielskom, dnes patrí Taliansku. A mám vzdialenú príbuznú, ktorá sa ktorej meno je španielského pôvodu. Volá sa Marta del Pilar de Esteruelas i Pasamar i Zamanera. a je veľmi, veľmi hrdá na svoje meno, ktoré zaberie jeden riadok. A viem si predstaviť, že teda e, má však problémy s uznávaním tohto svojho mena v jednotlivých členských štátoch. Takže naozaj musíme rešpektovať tieto veci a zabezpečiť, aby to uznávanie tu vždy bolo možné. Ďakujem pekne.